sú vyhlásenie Rady a komisie v rámci príprav na Európsku radu 29. a 30. oktobra 2009. Vítam predsedu komisie pana eh, Barosu a pani eh, Malström, ktorá zastupuje Európsku radu. Vítam aj nášho bývalého kolegu z Európskeho parlamentu. A teraz sa dozvám slovo pani Malström, ministerky pre európske záležitosti vo Švedsku. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda komisie, ctení poslanci, na budúci týždeň máme Európsku e, e, radu, ktorá má komplexný program a má dočinenie s blahom našich občanov. Budeme hovoriť o boji proti klimatickým zmenám, o tom, ako vyviesť Európu z e, finančnej krízy a ako riešiť problémy nelegálnej imigrácie. Európska únia bude lepšie pripravená, aby si poradila s týmito problémami, ak nadobudne účinnosť Lisabonská zmluva, ak sa to stane čím skôr, aby sme mohli mm, naďalej spolupracovať s komisiou a samozrejme e, e, Európania e, s veľkým záujmom sa venujú týmto otázkam a budem sa tomu venovať aj ja. Na budúci týždeň vedúci predstaviteľa vlád a štátov sa budú snažiť E, vyjasniť, akým spôsobom sa bude ratifikovať Lisabonská zmluva. E, pozitívny výsledok referenda e, v Írsku a skutočnosť, že polský prezident podpísal túto zmluvu, sú povzbudivé. Avšak zmluva nenadobudne účinnosť, kým to neratifikujú všetky členské štáty. 26 štáty to urobili, stále nám chýba Česká republika. Parlament a Senát ratifikovali túto zmluvu Avšak skupina e, senátorov e, predložila e, návrh ústavnému súdu, aby posúdil, či je mm, Lisabonská zmluva v súlede s ústavou. Musíme samozrejme toto rešpektovať a 27. oktobra na budúci týždeň budeme mať otvorené vypočutie v tejto veci. Predpokladáme, že ústavný súd sa čoskoro rozhodne, keď nevieme presne kedy. Ako viete, prezident Klaus stanovil určité podmienky podpisu. Nevieme presne, v čom eh, spočívajú. A preto na Európskej rade eh, priebeh diskusí bude závisieť od toho, ako to prebehne v Českej republike. Eh, bude to závisieť od rozhodnutia ústavného súdu a ďalšieho postupu. Od toho bude závisieť nadobudnutie účinnosti zmluvy. Na rade budeme taktiež diskutovať o prípravách na čo skoršie e, nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy e, e, bola predložená správa o najnovšom stave a v tejto správe predkladáme názory ohľadom služby pre vonkajšie vzťahy. Budeme hovoriť o tom, aký bude mať právny štatút, ako sa bude financovať. Samozrejme, že si vypočujeme brochovú správu a tým sa budeme zapojiť dnes odpoludnia. Ako už som spomenula, na stretnutí budúci týždeň e, bude e, e, predložená správa usmerňujúca činnosť vysokých predstaviteľov. Pripraví sa oficiálny návrh ohľadom fungovania tejto služby a počas nasledujúcich mesiacov rada by mala schváliť tento návrh Mali sme s parlamentom rozsiahly dialog v tejto záležitosti a dúfam, že budeme v ňom pokračovať. Hlavná záležitosť Európskeho samitu e, e, sa týka e, klimatických zmien. Je našou snahou, aby sme urobili správne rozhodnutie vrátane financovania s tým, aby sme nadiali zohrávali vedúcu úlohu a tým prispeli k úspešnému výsledku v Kodani. Na rade Ekofinu včera e, sme mali e, dlhú diskusiu o financovaní, financovaní a predsedníctvo robí všetko, e, čo je v našich silách, aby sa dosahla zhoda, ale definitívne o tom rozhodne Európska rada. V niektorých členských štátoch ešte stále musia prebehnúť interné diskusie a je veľmi dôležité, aby sme sa zhodli, aby sme mm, otaľali v tomto procese. Vieme, aké komplikácie existujú v rámci medzinárodných rokovaní a pokiaľ sa dohodneme v Únii ohľadom financovania, tým urobíme obrovský pokrok aj v medzinárodných rokovaniach. Rada sa koná e, v dobrom čase, mala by byť e, v čase e, pred rokovaniami v Barcelone a stretnutím G8 a v Kodani sa dohodneme, ak bude zhoda so všetkými partnermi. V súčasnosti ministri životného prostredia únie diskutujú o záveroch a chcú e, získať všeobecný prehľad o stanovisku Európskej únie v negociačných otázkach. Taktiež musia si viesniť stratégiu únie, pokiaľ ide o dlhodobé znižovanie emisí a snahu dosiahnuť e, zhodu, ktorá pomôže e, viac redukovať e, naše emisie z 20 na 30 e, e, porovnaní s rokom 90. V záveroch rady budeme hovoriť aj o rokovaniach ohľadom redukcii emisí z, v leteckej doprave a námornej doprave. Treba zabezpečiť náležité merania a pravidla pre jednotlivé sektory hospodárstva a treba e, bojovať aj proti deforestácii. Európska rada bude e, posudzovať e, pokrok v otázke dohľadu nad finančnými trhmi. Ako viete, v júni sme sa rozhodli, že vytvoríme osobitný orgán zodpovedný za dohľad nad finančným systémom únie. Budeme mať tri orgány pre dohľad nad bankami, cennými papiermi a poisťovníctvom. A napokon máme od komisie legislatívny návrh a e, ide o jednu z najvyšších priorít e, predsedníctva. Máme nabitý harmonogram a chceme, aby do konca roka sme dosahli dohodu o celom e, balíčku týchto opatrení a preto sme mimoriadne spokojní, že včera Ekofin urobil veľký krok a dosahol širšiu zhodu v otázke vytvorenia kontrolného orgánu bez toho samozrejme, aby sme predikovali výsledky rokovaní v národných parlamentoch. Švedské predsedníctvo získalo e, včera od e, príslušných ministrov úlohu, aby pokračovala v dialogu s Európskym parlamentom a veľmi si vážime túto e, možnosť. Je dôležité propagovať a podporovať tieto aktivity Musíme robiť všetko možné, aby sme predchádzali eh, krízam v budúcnosti. Máme spoločnú zodpovednosť voči spotrebiteľom a musia mať eh, eh, pevnú dôveru v finančný systém. A teraz k otázke nezamestnanosti v Európe. Samozrejme, a Európska rada bude o tom diskutovať. Mm, v ostatnom čase sme boli svedkami určitých náznakov oživenia hospodárstva, i keď situácia na trhu práce sa bude pravdepodobne zhoršovať. Potrebujeme určité stimuly a podporné mechanizmy. Je dôležité, aby e, rada vedela, ako e, čeliť kríze, ale zároveň splniť naše dlhodobé e, cieľe pri zvyšovaní zamestnanosti. Potrebujeme vysokú zamestnanosť a účasť finančného trhu na podpore hospodárskeho rastu treba e, hovoriť aj o výstupových e, stratégiách. Ministri financí vedia, že hospodárska obnova je reálna, ale zatiaľ zraniteľná. A preto treba e, pokračovať v expansnej politike. Budeme sa snažiť schváliť stratégiu na základe záverov stretnutia v Gotenburgu. A niekoľko slov ohľadom energetickej bezpečnosti závery z júna e, budú sa zohľadňovať v rámci e, e, posudzovania infraštruktúry a krízových mechanizmov. Máme správu o tom, čo sa udialo v tejto oblasti od januára tohto roku a Európska rada zoberie to na vedomie. Európska rada taktiež schváli stratégiu pre región Balckého mora. Mali sme veľmi plodné eh, diskusie eh, na túto tému v septembri a eh, vedúci predstaviteľa schvália závery v mm, týchto rokovaní v pondelok. Táto stratégia predstavuje integrovaný rámec pri riešení výziev a pri zosilňovaní hospodárskej sociálnej súdržnosti E, predpokladáme, že táto stratégia bude fungovať a bude inšpirovať e, ďalšie regióny únie a posilne integráciu. Stratégia Európskej únie už sa e, kryštalizuje a bude prezentovaná v roku 2011 maďarskému predsedníctvu. S veľkým uspokojením švedské predsedníctvo predkladá návrh tejto stratégii a dúfame, že E, Európska rada bude nabadať všetkých protagonistov k tomu, aby realizovali túto stratégiu, aby sme e, mohli riešiť veľmi akutné environmentálne problémy a plniť si cieľe stratégie. Európska rada sa bude e, venovať aj pokroku pri implementácii záverov, situáci- záverov ohľadom migrácie v Stredomorí. Vítame krátkodobé opatrenia, teda pilotný projekt na Malte, ako aj pokrok, ktorý sa dosiahol pri vytvorení Európskeho azylového úradu, e, taktiež aj e, rokovania e, medzi Úniou a Tureckom. Európska rada bude podporovať snahu riešiť súčasnú situáciu v Stredomorí a hľadať dlhodobé riešenie založené na solidarite medzi členskými štátmi. Očakáva sa, že Európska rada sa bude e, snažiť e, prieť stratégiu v oblasti migrácie. Európska rada chce posilniť úlohu Frontexu a vytvoriť e, spoločné pravidla pre činnosť Frontexu na moriach. A budeme diskutovať o vankajších vzťahoch v júni. Príslušné inštitúcie dostali úlohu od rady v zmysle posilnenia účasti e, Únie v Afganistane a Pakistane. O tom sa diskutovalo na neformálnom stretnutí v septembri a v súčasnosti členské štáty e, e, rokujú o detailných návrhoch. Na budúci týždeň Európska únia schváli plán na posilnenie našej angažovanosti v Afganistane a Pakistane. Pôjde o posilnenie príslušných inštitúcií, budovanie kapacít v jednej a druhej krajine. Je dôležité, aby sa tento plán zrealizoval E, musíme e, sa angažovať ak chceme e, zvrátiť vývoj v týchto krajinách, pretože rizo vojenské riešenie je neudržateľné. Potrebujeme bezpečnosť na hospodársky rast, musíme posilňovať aj demokratické inštitúcie, posilňovať občianskú spoločnosť. A Únia zohráva vynikajúcu, veľmi dôležitú úlohu. Samozrejme, tam sú aj regionálne aspekty, ale treba sa venovať Afganistanu a Pakistanu. Takže budeme e, sa venovať týmto otázkam na budúci týždeň na zasadnutí Európskej rady a veľmi rada zodpoviem vaše otázky alebo pripomienky. Predstavujúcom program rady. Ďakujeme za vaše vyjadrenie, pani ministerka. Ďakujem za opísanie programu rady. Teraz odovzdávam slovo pánovi Barozovi. Ďakujem, pán predseda. Eh, eh, rady aj eh, poslancov, zdravím poslancov, poslankyne Európskeho parlamentu. Nadviazem na to, čo povedala ministerka Malstromová. Budem sa venovať Lisabonskej zmluve a inštitucionálnym otázkam, ktoré s tým súvisia. To na jednej strane, na druhej strane klimatické zmeny, boj proti ním a čo nás čaká na kodanskom zasadnutí veríme, že sa podarí prijať konečné e, rozhodnutie, ktoré bude znamenať, že vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. Mm, e, mm, zistili sme počas ostatných rokov, že ratifikácia zmluvy nie je e, ľahká vec. Zažili sme aj isté sklamania, ale predsa sa len tá hlavná myšlienka tejto zmluvy presadila. To je demokratická a efektívna Európa. Verím, že toto posolstvo i naďalej bude prevážať všetky prekážky a napokon vstupy do platnosti. Veď napokon Lisabonská zmluva si získala veľkú podporu aj e, e, občanov Írska. Takisto bol pomerne náročný proces v Polsku. Dnes môžeme konštatovať, že vo všetkých členských štátoch e, občania týchto členských štátov demokratickým spôsobom potvrdili Lisabonskú zmluvu. Završenie tohto procesu je teraz e, na Českej republike. Samozrejme, plne rešpektujeme demokratický e, proces v Českej republike a až na základe prejavu demokratickej vôle vstúpi Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti. Domnievam sa, že táto demokratická vôľa bola jednoznačne prejavená parlamentom Českej republike. Verím, že nebudú vznikať žiadne, žiadne umelo vytvárané prekážky a hatiť tak cestu ratifikácie. Veľakrát sme hovorili o tom, že nie, je, nie sú žiaduce e, prieťahy pri e, uvádzaní do života mnohých e, funkcií súvisiacich s Lisabonskou zmluvou. Európa sa nachádza v kritickom období. Vieme, že koncipujeme určitú agentu. Napokon vy tu v parlamente ste podporili mňa ako predsedu komisii v ďalšom funkčnom období. Ak majú naše inštitúcie dobre fungovať, je to podmienené ratifikáciou Lisabonskej Lisabonskej zmluvy. Ak chceme mať koherentnú, silnú a efektívne fungujúcu Európsku úniu, e, musíme e, skutočne si uvedomiť, že ide o naliehavú otázku. Pokiaľ tá ratifikácia sa bude naťahovať, tak vznikajú z toho určité náklady, ktoré zaťažujú Európsku úniu a vlastne únia nemôže e, vykonávať svoje úlohy náležite. Treba sa samozrejme pripravovať eh, veľmi dôsledne na eh, implementáciu eh, Lisabonskej zmluvy, ktoré sa rozbehne okamžite po ratifikácii. Chcem vás uistiť o tom, že prínosy Lisabonskej zmluvy budú zavedené do života čo najskôr. Európsky parlament už rozbehol prípravné práce v mnohých oblastiach a vykrystalizovali sa mnohé okruhy, napríklad iniciatívy európskych Európskeho ľudu. Dnes budeme eh, preberať, dnes popoludne vy budete preberať správu Elmara eh, Broka o inštitúciálnych aspektoch vzniku Európskej služby pre vonkajšie činnosť. A skutočne táto služba, rovnako ako ďalšie prvky vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy, pristuje k tomu, že Európska únia bude silnejšia a efektívnejšie eh, pôsobiaca. Sú takí, ktorí majú obavy, že táto Európska služba pre vonkajšiu činnosť bude nejaký subjekt, ktorý bude akoby akoby plávať niekde mimo um, EÚ. Nebude tomu tak, bude veľmi, budú veľmi úzko spolupracovať s európskymi inštitúciami e, a samozrejme rozhodnutia e, budú príjmané, pripravené e, v radou pripravené komisiou a schvalované radou. A som si istý, že úspech tejto Európskej služby pre vonkajšiu činnosť sa prejaví, bude e, schopná e, fungovať za e, podmienky demokratickej podpory tohto parlamentu. Využije sa pritom expertíza komisie, prebude sa presadzovať tá európska vízia. Určite, že táto európska služba sa strane veľmi silným nástrojom Európskej únie pre presadzovanie svojich zámov na medzinárodnej scéne. Toto je služba, ktorá bude hájiť komunitárne zájmy a, zásady a určite to bude silným nástrojom pre EÚ, pre zjednotenú Európu. E, Európska rada e, musí skutočne veľmi aktívne uvádzať do života svoju agendu, predovšetkým e, s ťažiskom na boj proti dôsledkom hospodárskej krízy a brániť ďalšiemu rozvoju nezamestnanosti. Musíme sa samozrejme e, sa snažiť uviezť do života všetky tie návrhy, ktoré urobila Európska komisia ohľadom finančného dohľadu. Takisto sa musíme venovať aj energetickej bezpečnosti, čo je kľúčovou otázkou našej agendy e, pred radou stojí najdôležitejšie podujatie, to je Kodanská konferencia. Kodanská konferencia, jej závery E, veľmi ležia na srdci Európanov a bude, e, tieto závery budú mať dopad pre celý svet. Je, mm, máme len 50 dní do tejto konferencie a zdá sa, že veci sa rozbiehajú pomerne pomaly. Musíme však e, vybudiť činnosť a dynamicky pokračovať. Musíme skutočne zrýchliť aktivity. A chceme podchytiť všetkých a mobilizovať E, svetové zložky, tak musíme skutočne sa zamyslieť aj nad tou otázkou finančných stimulov. Podľa nášho odhodu do roku 2020 rozvojové krajiny budú potrebovať dodatočných 100 miliard eur ročne vieme, že sú veľmi silné ekonomiky, ktoré e, teraz prejavujú veľký rast a na nich sa vzťahuje aj to ťažisko e, trhu z emisiami CO2. A Európska únia e, musí vstupovať do tohto procesu. Kodanská agenda sa netýka len klimatických zmien, i keď to je nosná téma, ale ak hovoríme o klimatických zmenách, tak to ide v ruka v ruke s hospodárským rozvojom. E, treba dbať e, na, na tento aspekt a je to veľmi ťaživá otázka v situácii, keď všetky rozpočty sú venované veľkým tlakom. My si však uvedomujeme, že ak hovoríme o životnom prostredí. O čo viac budeme čakať pri boji proti klimatickým zmenám, o to e, viac väčšie škody nastanú. A je úlohou Európskej únie bojovať proti klimatickým zmenám. Kodánska konferencia potvrdí to, že boj proti znižovaniu emisí e, je už rozbehnutý. E, po druhý, Musí treba podporovať všetkých tých, ktorí sú pripravení podniknúť náležité kroky v boji proti emisiám. To je prejav aktívnej Európy pod záštitou Lisabonskej zmluvy. Skutočne chceme mm, e, sa prejaviť tak, že Európska únia má opodstatnenie, má prínos pre svojich občanov a chceme presadiť túto agendu, musíme mať veľmi úderný inštitucionálny rámec. E, Lisabonská zmluva je plnou zmluvou rozšírenej Európy E, naši priatelia zo strednej a východnej Európy si dobre spomínajú, keď Európa bola ešte rozdelená, akoby do dvoch táborov. E, my však tu nebudeme navždy. Inštitúcie tie pretrvajú a musíme mať silné inštitúcie pod Lisabonskou zmluvou a Lisabonská zmluva je tým motorom Európy 21. storočia a e, týka sa to Európy 27 e, členských štátov a ďalších e, členských štátov do budúcnosti. Inštitúcie však nestačia, treba aj politickú vôľu a chceme dosiahnuť naše ciele. A verím, že Európsky summit na konci tohto mesiaca potvrdí naše ambície, ktoré sa prejavia aj na Kodanskej konferencii. Ďakujem pekne. Pán Ďakujem pekne, pán predseda komisie a teraz v mene politických skupín. Najprv odovzdávam slovo pánovi Josefovi Dolovi v mene EPP. E, vážená pani predsednička, drahí kolegovia, EPP od budúcej Európskej rady očakáva, že uzavrie dlhé obdobie neistoty, pokiaľ ide o európske inštitúcie a že dá potrebný elán na to, aby sa vytvorila nová komisia ale aj stabilný prezident rady a zástupca, ktorého a takých zástupcov, ktorých predpokladá Lisabonská zmluva. Takisto, že je potrebné prijať opatrenia, aby sa zabezpečil rast a aby sa v Európe zlepšila situácia v zamestnanosti, pretože kríza sa ešte neskončila a, a neskončí sa, kým sa opätovne neobnoví sociálna súdržnosť. Chcem pripomenúť, že rozhodnutím poľského prezidenta podpísať Lisabonskú zmluvu. Všetky krajiny okrem jednej e, už uvoľnili cestu, aby Európa mohla pokročiť. 27. E, oktobra, dva dní pred Európskou radou, Ústavný súd Českej republiky sa vyjadrí ku kompatibilite Lisabonskej zmluvy s ústatou. Samozrejme, že budeme rešpektovať toto rozhodnutie, nech bude akékoľvek. Moja skupina ľutuje, že český prezident a aj keď parlament e, prijal Lisabonskú zmluvu, opätovne predložil novú zámienku, aby odložil podpísanie Lisabonskej zmluvy a pritom ide skutočne len o zámienku. Ľutujem, že ďalšie krajiny sa teraz začínajú e, pýtať na niektoré aspekty Lisabonskej zmluvy. Myslím si, že netreba otvárať Pandorinu skrinku a ďakujem predsedníctvu, že to jasne povedalo. Naša skupina od Európskej rady očakáva, že jasne naznačí, že Európska únia nepríjme takéto manévre. Všetci ľudia priamo alebo nepriamo podporili zmluvu a teraz treba ísť dopredu. E, nemôžeme pripustiť, aby E, európska verejná debata e, uviazla len na tých, týchto témach inštitucionálnych otázkach. Je potrebné príjmať demokratické, efektívne e, rozhodnutia o výzvach ekonomických, sociálnych, ekologických a ďalších, lebo tie sú potrebné. V súčasnosti vidíme, aká je situácia. Náš parlament pristúpi k vypočúvaniu budúcich komisárov čo najrýchlejšie a pokúsi sa e, ku všetkým postom vyjadriť do konca tohto roka. EPP od Európskej rady očakáva takisto jasné orientácie, pokiaľ ide o ekonomickú politiku. Vzhľadom na výsledky samitu v Pittsburghu, e, ktorého výsledky boli dosť také zmiešané a my už v tlači vidíme, že to začína, opäť sa o tom hovorí tak, ako keby sa nič nebolo stalo. Európa chce, aby naše podniky začali opäť konať, činiť a aby opäť investovali do výskumu. E, treba pripraviť a zabezpečiť spravodlivé obchodné prostredie a ja očakávam takisto aj stratégiu ohľadne klimatických zmien. To znamená, že e, že teraz máme dva mesiace pred Kodaňov a sú tu ešte mnohé nevyriešené otázky a aký nátlak chceme vyvíjať na Spojené štáty a nevynárajúce sa krajiny. Myslím si, že to musí byť maximálny tlak. E, myslím si, že je dôležité, aby Európa bola pionierom v tejto téme, ale nemôže byť sama a nemôže sama vyvíjať úsilie v boji proti klimatickému oteplovaniu. Zostáva len málo dní, 50 dní do kodanského zasadnutia. Je to málo, ale stačí to, aby sme tento nátlak mohli vyvíjať. A preto, vážená pani predsednička rady, pán predseda komisie, žiadam vás, aby ste nám povedali, ako chcete využiť týchto 50 dní. Drahí kolegovia, oktobrová rada bude kľúčovým momentom. Ukáže, že či Európa dokáže alebo nie konať naliehavo v oblasti ekonomiky, sociálnych vecí a takisto v inštitucionálnych otázkach. Moja skupina vyzýva k zodpovednosti každého jedného z 27 členských štátov. Ďakujem vám za pozornosť. E, Ďakujem, pekne, pán Dohu. A teraz v mene skupiny AS a D odovzdávam slovo pánovi Hanesovi Slobodovi. Eh, pán predsedajúci, eh, vážený predseda komisie, predsednička rady, eh, vážení kolegovia. Prvne sa pustím do hlavnej témy, rád by som sa dotkol Kodánskej konferencie. Skutočne tam nás očakáva jeden, jeden, z, jeden z najzásadnejších rozhodnutí. Práve na Kodánskej konferencii nebudú stačiť nejaké všeobecné formulky v záveroch. Musíme mať záväzné ciele. My si uvedomujeme, že Američania kresťania ešte trošku váhajú a my si, my si uvedomujeme, že aj po konferencii v Kodani budúci rok bude treba prijať určité, určité e, e, rozhodnutia, ale na Kodani musíme prijať záväzné e, rozhodnutia. Čo sa týka finančnej krízy, musím povedať, že je škandalózne, aké sa teraz odmeny vyplácajú predovšetkým v USA, ale prejavuje sa to aj v Európe. Skutočne mnohí a mnohí manažéri rovnako ako v minulosti vôbec si neuvedomuje, o, o, neuvedomuje, o čo ide v rámci tej novej konštelácie finančných trhov. Pani predsedníčka rady, máte pravdu v tom, e, že e, ťažiskovou je otázka zamestnanosti. E, samozrejme, nejde len o to, aby sme neustávali s motivačnými, stimulačnými programami v rámci programu obnovy. Treba však prinášať nové prvky, nové nástroje na podpore zamestnanosti. Včera vlastne sa tiež na pôde plena sa preberala táto téma a skutočne treba e, viac akcentovať e, politika zamestnanosti. Musí byť stredobodom nášho záujmu v najbližších e, rokoch. Do Dovolím, sa, dovolím si sa vyjadriť k Lisabonskej zmluve. Začnem tým chýbajúcim podpisom e, e, prezidenta Klausa. Ja verím, že ústavný súd rozhodne kladne. Ja si myslím, že je neakceptovateľné, že sa zrazu vyťahujú z vreca e, Benešové dekrety a s tým súvisiace sú, súvislosti. Keď si spomínate, v období, keď sa rozhodovalo o začlenení Českej republiky do EÚ, EÚ my e, skutočne e, sme e, preberali vlastne Benešové dekrety. Uvažovalo sa o tom, či by to mohlo byť prekážkou pridruženia Českej republiky. A my sme sa jednoznačne vyjadrili, že nie. Oni mali, splnili svoju úlohu, mali svoju účinnosť v minulosti, keď vlastne boli vydané a nemajú dosah na dnes. A že teraz sa zrazu vyťahujú z klobuka tieto Benešové dekrety, ktoré by mohli predstavovať problém v súvislosti súvislosti s Lisabonskou zmluvou. Myslím, že to je eh, nenáležité a treba to aj otvorenie povedať. Myslím si, že Lisabonská zmluva má dva hlavné ciele. Vniesť eh, väčší duch demokracie do Európy a e, viem, že sú tu e, členovia EEP, ktorí nie sú za väčšiu mieru demokracie a ten druhý cieľ Európskej, e, Európskej Lisabonskej zmluvy je zvýšiť efektívnosť. A predseda komisie sa na to tiež zameral a skutočne inštitucionálne aj personálne otázky vstupujú do hry. Predseda Barroso včera konštatoval, že potrebujeme Potrebujeme e, takého predsedu e, e, rady, ktorý bude dobre spolupracovať s komisiou, s parlamentom a ktorý bude presadzovať metódu a myšlienku spoločenstva. To je veľmi dôležité. Nepotrebujeme takého predsedu radu, rady, ktorý bude prezentovať len pláne reči. Potrebujeme takého, ktorý bude s nami dobre spolupracovať. A samozrejme potrebujeme aj službu pre, pre vonkajšiu účinnosť, pre tú vonkajšiu tvar EÚ. E, a skutočne e, musí presadzovať vlastne tú jednotu, tú politiku spoločenstva a e, tam musí vstupovať do hry aj kontrola zo strany Európskeho parlamentu. My vieme, že Lisabonská zmluva má priniesť väčšiu mieru právomoci Európskeho parlamentu ale e, zdá sa, e, že ako by mohla uniknúť spod kontroly parlamentu táto Európska služba pre vonkajšiu činnosť, ako by plávala mimo vôvod e, existujúcich inštitúcií. Tak to nemôže fungovať. Ja si myslím, že tejto veci máme rovnaký, úplne rovnaký názor ako predseda parlamentu. Musíme mať jasne koncipovanú štruktúru a e, skutočne musíme mať túto Európsku službu pre vonkajšiu e, činnosť, budeme mať jedného spoločného predstaviteľa e, Európska únia a tam sa samozrejme vstupuje do hry tá kontrola Európskeho parlamentu. Myslím si, že sa nám podarí uviezť do života tú Lisabonskú zmluvu takým spôsobom, aký sme mali vlastne e, na mysli. Väčšiu meru demokratickej kontroly a zvýšenie efektívnosti. Ďakujem pekne, pán Svoboda. Ďakujem pekne. Mal by som návrh na otázku s modrou e, kartičkou, ak budete s tým súhlasiť. Pán Balca, nech sa páči, 30 sekúnd. Ďakujem za to, že ste mi túto možnosť dali, pán Svoboda. Chcem vám pripomenúť, že keď došlo k prijatiu Českej republiky, tak nemali sa eliminovať Benešové dekrety, pretože neplatili. Vy veľmi dobre viete, že toto má veľmi vážne dôsledky, ktoré ešte stále pokračujú, takže ak tu máme štátny právny štát, ak sa považujeme za Európanov, tak je potrebné e, sa pozrieť na to, že Česká republika e, a Sudety, že tam sú ešte veci, ktoré treba vyriešiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mohli by ste sa k tomu pán Slobodo? Áno. Ja skutočne som sa tým veľmi zaoberal. Mnohí sudeckí Nemci žijú v Rakúsku, e, e, zažili e, trápenie, zažili určité ujmy, ale nesmieme sa skutočne preberať, prehrábavať v minulosti. Musíme hľadieť do budúcnosti. Skutočne na občania Európy majú podporu v charte základných ľudských práv. To je moje zásadné stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem kolegovia. Ďalší rečník v mene ALDE, pán Giefer Hofstad. Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento vlak už sa rozbehol tak rýchlo a tak ďaleko, že zrejme nebude ho možné zastaviť ho alebo zvrátiť. Teraz citujem e, pána prezidenta Klausa a to je zrejme jediný prípad, keď s ním e, môžem súhlasiť, že vlak sa už rozbehol tak rýchlo a odišiel tak ďaleko, že nie je možné ho zastaviť alebo zvratiť jeho pohyb. Myslím si, že je to vynikajúci citát, pretože zdá sa, že pán prezident Klaus e, akceptuje tú skutočnosť, že nič nemôže zabrzdiť už e, Lisabonskú zmluvu. A je myslím si, že normálne, že keď 27 členských štátov to e, ratifikovali a schválili, že bolo by e, na mieste, aby sme e, e, mali aj jeho podpis. Myslím si, že tento e, posun v postoji je možné e, e, vysvetliť iba našim odhodlaním e, pokračovať v procese, s ktorým ráta Lisabonská zmluva. Myslím si, že musíme v tom pokračovať aj počas nasledujúcich dní a týždňov. Dúfam, iba dní. Inak povedané, ako najlepšie podľa mňa zabezpečiť podpis pána prezidenta Klausa a definitívnu ratifikáciu zmluvy spočíva v tom, aby e, sme pokračovali v tomto procese a v e, implementácii, pretože práve to povedal pán prezident. E, vlak sa rozbehol tak rýchlo, že nie je možné ho zastaviť. Musíme pokračovať v tomto pohybu. A v tomto smere si myslím, že je absolútne nevyhnutné, aby Rada posilnila e, a urychlila postup nominácií nových členov komisie a aby čím skôr pripravila e, balíček predsedu rady a vysokého predstaviteľa. Myslím si, že najlepšie dokážeme preukázať pánovi Klausovi, že má pravdu, že e, vlak sa rozbieha stále rýchlejšie a že neexistuje žiadna iná alternatíva, aby to podpísal. Ak vy budete vyčkovať a on bude vyčkovať, ak pôjdete dopredu, to podpíše. To si myslím. To je môj názor. Druhá poznámka, pán predseda, týka sa e, služby pre e, vonkajšie aktivity. Dúfam, že rada sa zhodne v tejto veci. Musím však povedať, že nesmie to byť dohoda za akúkoľvek cenu. Mali by sme sa vyhnúť e, duplicite a obávam sa, že vytvárame dve paralelné štruktúry. Jedna to je komisia a podľa novej zmluvy to bude tá delegácia. Teraz máme viac ako 6 e, tisíc e, zamestnancov, ktorí pracujú pre komisiu a predsedu komisie a potom vytvorí sa nová služba pre vonkajšie vzťahy a tam budú e, ďalších niekoľko tisíc ľudí, ktorí budú pracovať pre vysokého predstaviteľa. E, Myslím si, že je absolútne e, nevyhnutné, aby sme mali iba jednu štruktúru, ktorá bude mať na starosti vonkajšie záležitosti. Aby sme nemali súbežné štruktúry delegácie komisie na strane jednej a e, služba pre e, vonkajšie vzťahy na strane druhej. Dúfam, že je jasné, že v rade máme v tejto veci zhodu, ale dúfam, že dosiahneme dohodu, v ktorej, z ktorej bude jasne vyplývať, že nedôjde k duplicite štruktúr na strane komisie, kde sú delegácie komisie a službou pre vonkajšie vzťahy na strane druhej. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán predseda. A teraz v mene zelených odovzdávam slovo pani Rebeke Harms. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán eh, predseda. Si ohľadom Českej republiky by som chcela povedať, že eh, pocitím určité politické povzbudenie, pretože eh, ako človek, ktorý prehral, pán Klaus reaguje veľmi zle. A tento človek, ktorý prehral a nerespektuje česk EU legislatívu, pretože e, ústavná väčšina sa rozhodla pre e, Lisabonskú zmluvu a to nerespektuje. Tento e, človek by nemal sa postaviť proti tomu, keď sa teraz vyžaduje možnosť výnimky pre Českú republiku, pokiaľ ide o chartu ľudských práv. Myslím si, že to by bolo príliš veľa, keby sme ustúpili voči tomuto nezbedníkov Českej republiky a myslím si, že občania občanky Českej republiky, ktorí urobili tak veľa pre znovu zjednotenie Európy, keď e, tam utekali Nemci, aby e, myslím si, že občania Českej republiky si zaslúžili e, lepšie zaochádzanie. Toľko prezidentovi Klausovi. kotárske klímy. Pán predseda Barroso. Málo kedy dostávate do mňa takú veľkú podporu, ako zažijete dnes. Som nadšená tým, že ste tu ešte raz e, zopakovali tu, nakoľko je dôležité, aby Európania sa zaviazali poskytnúť jasné prostriedky pre Medzinárodný fond pre e, klimatické zmeny určený pre rozvojové krajiny. Včera som sa hanbila, keď som čítala, že štátny tajomník e, z Nemecka ako rokoval v Luxembursku. To sa dá porovnať s hrou v poker tam človek naozaj e, nesmie povedať, čo má a aké karty je. Ale v prípade príprave na kodaň nejde o hru poker. Ide o veľkú výzvu. A pani Merkel a ďalší mm, vedúci predstaviteľi v Európe povedali, že ide o najdôležitejšiu výzvu e, pre e, celé spoločenstvo z globálneho hľadiska. A myslím si, že to sa musí E, e, realizovať 100 miliard e, eur bude k roku 2020 k dispozícii na pomoc rozvojovým krajinám, aby dokázali si splniť svoje záväzky v oblasti klim mm, klimatických zmien a adaptačné opatrenia. A od roku 2020 Nemci budú mať na tieto účely 3 miliardy eur. V porovnaní s tým, čo máme v súčasnosti, v balíčku na oživenie hospodárstva alebo na záchranu finančníctva. Myslím si, že to sú naozaj drobnosti a sa hanbím e, e, kvôli tomu, že v prípade e, neúspechu v Kodani, ak sa uplatní táto hra poker, utrpíme porážku. Myslím si, že to, čo sa ukázalo v Luxembursku, E, že nie sme hnacou síľou a že naopak e, e, to je snaha o zablokovanie dohody. To, čo sa dnes, roku, o čom sa dnes rokuje v Luxembursku na budúci týždeň v Bruseli, v tejto súvislosti by som chcela apelovať na pána Barosa, aby ste zotrvali pri vašom kurze príprava na financovanie sa musí robiť transparentne vo vzťahu k Medzinárodnému fondu od e, stretnutia e, v Bali uplynuli dva roky. Pani e, myslím si, že ste správne rokovali. Zostaňte konsekventní a prosím vás, rešpektujte výsledky rokovania vo výbore pre životné prostredie nášho parlamentu. Ide o snahu znišiť redukcie CO2 do roku 2020 o 30 ak urobíme toho nyní, potom nikdy nedosiahneme ten cieľ e, e obmedzenie e, oteplenia dvomi stupňami. A napokon mám veľký problém, pokiaľ ide o dôveryhodnosť švedského predsedníctva rady. Myslím si, že musíte e, prinútiť e, podniky, aby ne e, vsadzovali všade v Európe na uhlie, aby investovali do toho, aby nebolo treba kupovať príslušné certifikáty. Myslím si, že táto e, stratégia voči štátnym podnikom je v e, rozpore s vašou dobrej e, reputáciou. Myslím si, že v prípade tejto žaloby voči Spolkovej republiky Nemecko v prípade realizácie legislatívy ohľadom tepelných elektrární Myslím si, e, že toto konanie e, nerobí e, dobre vašej povesti, dobrej povesti. Pán predseda, ďakujem pekne. Poprosím vás, aby ste dodržovali časový harmonogram, kolegovia, je to veľmi dôležité. Mal ešte jednu požiadavku na otázku v rámci modrej kartičky, ale nebudem vyhovať každému. Takže o niekoľko minút odznie e, e, ďalší návrh, potom prípadne to m, mm, budeme akceptovať. Ďalší e, rečník je pán Timothy Kirkop. Uh... Vážny pán predseda, dovolte, aby som v prvom rade zablahoželal e, švedskej e, vláde tomu, ako realizuje e, úlohu predsedníctva a najmä v súvislosti s pokrokom dôležitej veci boj s klimatickými zmenami a riešenia hospodárskej a finančnej krízy. Myslím si, že pán Renfeld a jeho vláda si zaslúžia našu vďaku. E, počas viacerých predsedníctiev e, bolo potrebné riešiť viaceré vnútorné inštitucionálne problémy. V danej súvislosti súvisí to s E, Lisabonskou zmluvou. Samozrejme, inštitucionálna teológia nie je prioritou občanov únie. Čo potrebujeme? Potrebujeme Lisabonský program a nie Lisabonskú zmluvu. Lisabonský e, program má veľmi šlechetné ciele a sa vytvoriť najdynamickejšiu, e, konkurencieschopnejšiu ekonomiku založenú na znalostiach, ktorá dokáže trvalo rásť, vytvárať viac pracovných miest a zabezpečiť sociálnu súdržnosť a rešpektovanie životného prostredia do roku 2010 Naozaj to by e, malo byť veľmi významné pre životy miliónov e, ľudí a malo byť základom, pevným základom hospodárskej budúcnosti. Ale ako povedal pán Reinfeldt, sám e, Lisabonský program zlyhal. Prečo nedokážeme poskytnúť výsledky, ktoré sú dôležité pre našich občanov? Napríklad v Lakenskej deklarácii mali sme veľmi nové cely, ktoré sa nezrealizovali a teraz Lisabonský program nemá dobré výsledky a zase iniciatívy, ktoré súvisia s e, hospodárstvom členských štátov, musia byť pochopiteľné pre bežného občana. Vytváranie pracovných miest, by nemala e, e, e, znamenať vytváranie pracovných miest pre bývalých premiérov ako predsedu rady, alebo aby nejakí fanúškovia sa stávali vysokými predstaviteľmi pre vonkajšie vzťahy. To nepomôže malým a stredným podnikom a občanom našich krajín. Zmierni to krízu, ktorá doľahla na milióny rodín práve teraz a institucionálne zmeny nepomáhajú bojovať s e, klimatickými zmenami. Najväčšie hrozby, ale je to samozrejme otázka názoru, najväčšie e, hrozby, e, voči ním sa musíme postaviť a treba nájsť praktické realizovateľné riešenie. Tisícky strán legislatívy, ktoré sú príliš komplikované pre občanov, ktorí to nikdy nepochopia, len ničia naše stromy, ktoré potrebujeme chrániť skúsme vytvoriť e, tlak na e, svetovú spoločenstvo, aby e, sa zhodla, vytvorila planetu pre budúce generácie nie len tých, ktorí nezdelajú názor občanov pre európske inštitúcie. Napriek povedanému, pán predseda, dúfam predsa len, že švedské predsedníctvo dokáže v čase, ktorý mu zostáva a počas samitu sústrediť pozornosť všetkých vedúcich predstaviteľov Európy na najdôležitejšie problémy, ktoré doliehajú na občanov. To sú e, problémy, e, s ktorými e, začali pracovať na počiatku Predsedníctvo Pôjde o sústredenosť na hospodárstvo, na Európu, na problémy klimatických zmien. Prajem vám veľa úspechov v čase, ktoré vám zostáva a ďakujem za prácu, ktorú ste doteraz odvietli. Za panie przewodniczący. Ďakujem vystupujúcemu za jeho slova. Ďalším vystupujúcim za GUE bude pán Lotar Bisky. Máte slovo. Vážená pani predsedníčka rady, eh, vážený predseda komisie, už posledný štvrť rok sa veľa hovorí o personálnych otázkach. Viaže sa to na vstúpenie do platnosti eh, Lisabonskej zmluvy, ktorý mimochodom naša politická skupina odmietla. Nám sa zdá, že e, treba sociálne orientovať Európu na miesto finančných trhov. My chceme odzbrojovanie na miesto vyzbrojovania. Chceme e, mať demokratickú Európu a nie Európu elít. Myslím si, že treba riešiť veľmi konkrétne vecné otázky e, my sa tu hádame o personálne otázky a pritom čoraz viac ľudí stráca zamestnanie, ale banky sú zachraňované bolo povedané predsedom Barasom, že e, e, vlastne sa začína, e, začína sa trošku hospodárska obnova. Máme aj program obnovy, ekonomickej obnovy roku 2011. To však znamená, že sociálne zabezpečenie bude ťahať za kračí koniec, dôchodky sa znížia, takisto sa zvýšia dane, predovšetkým DPH, takisto kolektívne e, e, zmluvy e, budú tiež ťahať za kračí koniec. A mnohí teda E, mnohí sa prejavujú tým, že štrajkujú, pretože sa snažia hájiť svoje práva. Týmto by sa mala zaoberať rada. Namiesto e, toho sa preberajú akési e, doplnky k Lisabonskej zmluvy, ako toto zabezpečiť, aby český prezident konečne podpísal Lisabonskú zmluvu. Myslím, že vrchní predstavitelia vláda štátov by sa mali zamyslieť nad klauzulou, klauzulou, ktorá, e, klauzulou Lisabonskej zmluvy, ktorá bude zameraná na e, rozvoj do budúcnosti e, myslím, že skutočne treba mať lepšiu, sociálnejšie orientovanú politiku EÚ. Existujú nový program konjunktúry alebo obnovy hospodárstva. To by malo zabezpečiť väčší počet pracovných miest a aj ďalší hospodársky rozvoj. Ehm, takisto bolo apelované v prospech Európskeho, Európskeho paktu zamestnanosti. E, išlo o boj za lepšie pracovné podmienky. Hovorilo sa o silnejšej miere solidarity medzi členskými štátmi. Takisto sa hovorilo o trvalej udržateľnosti e, dôchodkových a sociálnych systémov. Avšak ani v politike členských štátov, ani v politike komisie vôbec e, nevidím stratégiu, ktorá by bola nasmerovaná k zmieneným cieľom. Isté sa teraz e, preberá obsadenie nového komisie. Určite rada sa musí zamyslieť nad tým, čo bude, až e, bude ratifikovaná Lisabonská zmluva. Musím však povedať, že moja politická skupina, čo sa čo sa týka vlastne previazania eh, volenia členov komisie s ďalšími otázkami e, riešiť samostatne. Nebudeme to podporovať, že to je spájané. Teraz by som chcel odovzdať slovo Nigelovi Farageovi za EFD. Ďakujem pekne, pán Barozo. Vy ste dnes ráno povedali, že všetky členské štáty demokraticky ratifikovali e, Lisabonskú zmluvu. Britskí e, občania sa nemohli k tomu vyjadriť, napriek tomu, že im to bolo slubované. A kým nebudeme mať referendum, ja budem zamietať uznať, uznanie pravoplatnosti Lisabonskej zmluvy. Ja by som sa sa chcel vyjadriť sa e, k, k prezidentovi e, Klausovi budúci týždeň. Asi všetci nenávidíte e, prezidenta Klausa. On verí v národnú demokraciu. Ale čo vlastne urobil? Postavil sa proti vám a obhajuje české národné záujmy. Obáva sa sudeckých nárokov e, na majetky, ktoré sú v rukách českých občanov. Ja si myslím, že plným právom má tieto obavy. A e, pán Klaus, kým nedostanete, čo chcete, nepodpisujte. A e, pokiaľ by ste dostali to, čo chcete, bude to znamenať opätovnú ratifikáciu v 26 členských štátoch a to bude znamenať, že u nás v Británii bude referendum. A všetci by sme chceli mať referendum v Británii. Rozhodne, ja by som to chcel. pýtam sa, e, či na konci tohto e, samitu budeme e, mať nového zástupcu. Bude to Tony, Tony, Tonyho Blaira, Ktor, ja som dospel k záveru. Ja chcem mať Tonyho Blaira, ktorý bude reprezentovať Európu. On skutočne e, ustúpil 2 e, milióny e, v, v v britskom rabate, ktorý sme požívali dlhé roky. On to pustil a k vode, bez toho, aby za to niečo dostal. Takže prosím, aby ste menovali Tonyho Blaira, otvorí oči, tým sa otvoria oči e, e, britských národov a potvrdí sa to, že nejde e, o to, aby sa volili tí, ktorí zastávajú svoj štát, ale to sú tí, ktorí vlastne sa vzdávajú toho, na čo majú nárok. Ja vás preto prosím, aby ste zvolili Tonyho Blaira. Ďakujem pekne. Pani Diane Doc, nezrešení. A teraz pán Doc. Pani Doc je to sklamujúce, ale mohli sme očakávať, že Rada a komisia sú rozhodnutí e, presadzovať Lisabonskú zmluvu. Viem, že možno, že to tu nie je populárne, ale úprimne e, sa nazdávam, že v Spojenom kráľovstve treba usporiadať referendum ohľadom tejto zmluvy a nechápem, prečo konzervatívci a e, laboristi e, sú proti tomu. Avšak dnes ráno by som chcel upriamiť vašu pozornosť, pani ministerka, najmä na finančnú krízu, ktorá stále pokračuje a e, ťaží Európu. Včera večer pán Merton King, guvernér Ústrednej banky Británii, naznačil, že banky dostali 1 trilión liber. Povedal, že nikdy predtým tak veľa peňazí uh, vo forme dlhu tak uh, inštitúcií voči tak veľkému počtu občanov z podmienok veľmi malej reformy. Guvernér banky naznačil, že úprava činnosti bank nie postačujúca a že ide o morálnu dilemu. Práve to spôsobila bankovú krízu vo finančných a bankových inštitúciách bolo veľmi dobre známe, že sú príliš významné na to, aby ich nechali padnúť a že e, daňoví poplatníci, či už v Spojenom kráľovstve alebo inde v Európe, e, za každým budú musieť vypomôcť im, a to bez ohľadu na e, rozsah krízy. Je to veľmi závažné obvinenie, pani ministerka. A odznelo to v čase, e, teda z úst jedného z vedúcich predstaviteľov, predstaviteľov bankovníctva. Musíme mať vôľu, aby sme riešili morálny problém. E, a bola by som zvedová, čo chcete urobiť, pán predseda. Pani poslankyňa, ospravedlňujem sa, ale mali ste iba minútu a pol. Vážení kolegovia, pán, e, hovorí pán predseda, poprosím vás, aby ste dodržovali časový harmonogram. A teraz by som chcel požiadať pani ministerku, aby e, vystúpil v mene e, rady. Vážený pán predseda, ďakujem, že ste mi dali opäť slovo. Aj e, keď som chcela vystúpiť až na konci debaty, pán Verhofstadt. My nedokážeme zastaviť vlak, ja s vami súhlasím a dúfam, že vlak dôjde do konečnej stanice čo najskôr. Pán Verhofštát, dámy poslankyne, páni poslanci, môžem vás ubezpečiť, že švedské predsedníctvo je v úzkom kontakte s Českou republikou a dúfame, že budeme mať čoskoro konkrétnejšie odpovede ohľadne osudu zmluvy. Ako vy viete, my si želáme, aby všetko bolo využité. My chceme E, my chceme mať zoznam komisárov a predložiť ho v parlamente, aby mohli prebehnúť vypočutia. Chceme, aby došlo k dezignácii komisárov čo najskôr. V priebehu minulotýžňovej schôdze e, mohli byť prijaté e, a rôzne rozhodnutia a my budeme naďalej pokračovať E, v ratifikačnom procese Lisabonskej zmluvy. Chcem poďakovať členom všetkých politických skupín, ktoré vyhlásili, že podporia predsedníctvo v jeho prioritách a síce E, dosiahnutie dohody v Kodani. To je veľmi dôležité, je to zodpovednosť EÚ. Je dôležité, aby sa vyriešili aj finančné otázky a aby sme prevzali na seba našu časť svetovej zodpovednosti, aby sme vyslali silné signály. My máme veľmi intenzívne kontakty pánov s ostatnými partnermi um, organizujeme stretnutia s Ruskom, Čínou, USA na najvyššej úrovni a klimatické a energetické otázky sú tie otázky, ktoré s týmito krajinami budeme riešiť. Rovnako máme stretnutia pracovných skupín, schôdze ministrov v Barcelone, v Santanderi na budúci týždeň, takže až doteraz sme E, nie celkom spokojní s výsledkami, ale stále sme optimisti a dúfame, že v Kodani dôjde k výsledkom. Celý svet takúto dohodu očakáva. Ja rovnako dúfam, že Európska únia bude môcť ukázať výsledky v oblasti finančnej krízy. Je dôležité, aby Európska únia ukázala, že ona ich navrhla. Sú tu isté pozitívne signály, ale je dôležité, aby orgány makroekonomickej kontroly boli vytvorené na to, aby sa v budúcnosti vyhlo krízam. Preto je dôležité vytvoriť tieto systémy dohľadu, ktoré by odhalili čo aj tie najmenšie signály nastávajúcej krízy. Je to veľmi dôležité. Rovnako je dôležité, aby Európska únia prijímala demokratické a efektívne rozhodnutia. Lisabonská zmluva v tomto smere je veľmi dôležitým nástrojom. Súčasne Európska únia však nemôže získať dôveru občanov, ak nebude prezentovať konkrétne výsledky. A tu práve riadenie ekonomickej krízy a klimatologické otázky sú veľmi dôležité. To sú základné otázky pre občanov Európskej únie a pre celý svet. A preto ja dúfam, že teraz budeme mať možnosť konať, aby sme obnovili a zvýšili e, dôveru občanov v európske inštitúcie. E, Ďakujem pekne, pani ministerka. A teraz, teraz pán predseda komisie Barosu. Nazdávam no, sa, že predseda EPP pán Dol, ako aj pani Harms, položili veľmi dôležité otázky. Ako môžeme získať úspech v Kodani, a to najmä za situácie, keď sú iní partnery, ktoré nevyvíjajú rovnaké úsilie? Naozaj sú tu ťažkosti, pretože je tu jasne e, veľmi málo ambícií v prípade niektorých rozvinutých krajín, pokiaľ ide o konkrétne záväzky v oblasti redukcií emisí. Takisto je tu istá rezistencia tých najväčších rozvíjajúcich sa ekonomík e, začleniť do globálnej dohody ich národné plány a je tu ešte totálna absencia dôveryhodného finančného plánu. Čo teda môžeme urobiť v takejto situácii? Najskôr si myslím, že teraz nie je okamih na to, aby Európa znižovala svoje ambície, lebo tým by sme dali zámienku všetkým negatívnym silám, aby žiadne úsilie nevyvíjali. Takže my teraz musíme byť stále lídrami, ale súčasne, a to je konkrétna odpoveď Jozefovi Dolovi, naša ponuka, finančná ponuka je podmienená. E, my sme pripravení pomáhať tým, ktorí skutočne vyvíjajú úsilie v oblasti redukcie emisí a to je dôležité. To sú naše podmienky v oblasti finančnej pomoci. Ale keby sme zredukovali naše ambície, to by bola veľká chyba. Myslím si, že môžeme dosiahnuť úspech v Kodani, lebo sú tu aj pozitívne prvky. Spojené štáty sa vrátili do rokovaní Zoberte si situáciu pred niekoľkých rokov. Oni sa stiahli a teraz sa opäť angažovali. Austrália a Japonsko oznámili politicky ešte nie e, záväzne e, e, oznámili ambiciozne ciele a takisto aj Čína, Mexiko, Brazília, Kórea, Južná Kórea vyhlásili národné plány veľmi ambiciozne, ktoré zatiaľ ešte E, nie sú súčasťou globálnej dohody. Takže my musíme trvať na pozitívnych aspektoch, vytvárať dynamiku a dúfam, že koncom tohto mesiaca Európska rada nedá argumenty skeptikom, ktorí hovoria, že je potrebné vytvoriť plán B. Ja už som to raz povedal, my nemôžeme mať plán B, pretože nemáme planétu B a preto je potrebné, aby sme sa skoncentrovali na túto historickú príležitosť, ktorú Kodaň predstavuje. Posledná poznámka. Nikdy som neočakovala, aby britský europoslanec spochybnil e, veľké inštitúcie ako britský parlament. Jedným z najväčších príspevkov Británie e, k našej civilizácii bol e, práve britský parlament. Povieme si to e, jednoznačne. Britská vláda rokovala o tejto zmluve. Britská vláda podpísala túto zmluvu. Parlament Británie, Dolná a Horná komora schválili túto zmluvu jej veličenstvo kráľovna ratifikovala túto zmluvu. Všetky ratifikačné nástroje sú deponované. Čo, to znamená, že Spojené kráľovstvo ratifikovalo túto zmluvu a e, vyzývam všetkých vrátanie britského poslanca, aby respektoval britský demokratický systém. Ďakujem pekne, pán e, predseda Barosu. <clears throat> Teraz mluvči zgłoszeni do dyskusji. Pan... A teraz pan Karas, dve Vážené dámy a, a páni, pán predseda, kolega, vidím, že odchádza. Verím, že v, tomto, v tejto sále nie, e, nie je nikto, kto by e, E, bol prevalcovaný nenávisťou. Ako tu naznačil e, kolega, nenávisť sem nepatrí. Protekcionalizmus, nacionalizmus, návisť je najväčším nepriateľom európskeho projektu. Verím, že nie je nik taký v tejto sále, ktorý skutočne by chcel zni- zneužiť parlamentnú demokraciu v neprospech občanov. občanov. Veď napokon my tu zastupujeme občanov. Ehm, my skutočne veríme, že, e, sa, ehm, že pozitívna bude, bude výrok ústavného e, súdu a e, skutočne, že Európa sa nestane rukojemníkom jednej osoby a skutočne, že všetky inštitucionálne, personálne, vecné rozhodnutia sa stihnú podľa časového harmonogramu pri, pri e, nominácii e, komisárov a ďalších dôležitých predstaviteľov EÚ nebudeme hľadať najmenší spoločný menovateľ, ale najlepšie riešenie najlepších ľudí pre pre e- Európu. Nechceme upadnúť do nejakých politických hrátok pri výbere e, e, zástupcov komisie. Ide o politickú zodpovednosť, ide skutočne o váhu týchto osobností, aby niesli tú politickú štafetu. Myslím si, že musíme mať vysoké nároky na komisárov. Po druhé, čo sa týka dohľadu nad finančným trhom, ja E, e, vítam e, ten, ten dohľad na makroúrovni, ale musí byť aj dohľad na mikroúrovni, ale skutočne treba, treba uvažovať o tom, čo je nevyhnutné ako minimum, ale to nestačí. Musíme ísť ďalej. Musíme skutočne sa zaoberať aj otázkami na úrovni Európskej centrálnej banky. Prepačte Ospravne sa vystupujúcemu, ale už ste prekročili váš čas. Pán Joe Leinen. Vážne pán predseda, požiadavky Václava e, e, Kausla e, ohľadom základnej charty je nesprávny a prehľadný. Táto charta sa vzťahuje iba na akt Európskej únie a týka sa iba budúcnosti. To znamená, ak by na tom všetko stalo, potom rada by mala urobiť politické vyhlásenie, a potom do týždňa zrejme by sme mali ratifikáciu zmluvy, na ktorú sme čakali 9 rokov. Európska rada musí e, urobiť prípravné práce, ale musí stanoviť jasné e, ciele a týka sa to aj Európskej e, služby pre vonkajšie aktivity. Vysoký predstaviteľ musí predložiť koncepciu činnosti tejto služby a nie byrokracie samotnej rady. A preto by som chcela požiadať E, predsedu e, rade, aby si dával pozor, aby táto služba sa nepozicionovala e, jednostranne, aby zodpovedala spoločným zájmom, ako to povedal pán predseda Barosov. Zmluvo poskytne nám základ pre spoločnú energetickú politiku, spoločnú snahu pri ochrane klímy. A nechať otvorené otázky do kodania Ehm, výbor pre životné prostredie eh, predložil eh, jasné podklady v otázke eh, financovania a dúfam, že na budúci týždeň samiť sa dohodne aj v otázke financovania. Potrebujeme vnútri rozdeliť svoje úlohy Nemecko a ostatné krajiny, či už vnútri Európskej únie alebo vo vzťahu k rozvojomu kvetu, svetu. Ďakujem pekne, pán kolega. Pani Desarnes. Mám tri otázky. Najskôr klimatické zmeny. Všetci to vidíme. Európska únia má mimoriadnu zodpovednosť, aby do Kodane pritiahla všetky krajiny sveta. My musíme byť veľmi nároční, pokiaľ ide o ciele, ale musíme si uvedomiť aj dlh, ktorý máme voči rozvojovým krajinám každý musí vyvíjať také finančné úsilie, aké dokáže. Ak nebudeme solidárni, tak to nebude fungovať. Druhý bod migrácia. Samozrejme, treba lepšie spolupracovať s Frontexom, ale ak chceme naozaj chrániť južné krajiny, tak musíme harmonizovať právo na azyl, revidovať Dublinský dohovor a musíme viesť skutočnú politiku v oblasti imigrácie. Myslím si, že to je jediný spôsob, ako riešiť túto otázku pokojne a zodpovedne. Tretia otázka to je zahraničná politika rada pokročí, pokiaľ ide o otázku zahraničnej služby. Výborne, my budeme mať pravdepodobne vysokého zástupcu, výborne, ale čo je ešte lepšie, je, aby sme hovorili jedným hlasom, najmä pokiaľ ide o svetové konflikty. Myslím tým na Afganistan a chcem pripomenúť, že tam máme veľa európskych vojakov, ktorých je zhruba toľko ako amerických. A 3. novembra e, tam budú voľby a Európania tam majú mimoriadnu zodpovednosť. E, my by sme sa mali angažovať nie len vojensky. Ak, to, ak sa my nezačneme angažovať inak, nikto to nebude robiť. Ďakujem. E, ďakujem pekne. A teraz Gerald Hefner. Dve minúty. Ja, meine Damen und Herren, der Vertrag von Lis Áno, dámy a Lisabonská zmluva m, mm, mm, dosiahla svoj cieľ a e, treba sa dívať dopredu Musíme urobiť Európu sociálnejšou, ekologickejšou a demokratickejšou. A tam e, máme e, najväčšie požiadavky. Chceme, aby e, v Európe občania boli nielen divákmi alebo objektmi, ale subjektmi Európskeho spoločenstva. Chápem Európu ako Európu občanov. A to je veľmi dôležité naozaj e, e, Lisabon dosahol svoj cieľ a nemám žiadne e, pochopenie preto, že teraz na, fini, na celovej čare musíme sledovať prijavej ambícii. Jediný európsky prezident sa snaží mať za rukojemníka Európu, svoju krajinu, svojich občanov E, e, trvá na tom, aby e, Charta základných práv neplatila v jeho krajine a požaduje osobitné zároky. To je neslýchané a dúfam, že postupujeme správne a neposkytneme takéto zároky nechceme, aby zlá vôľa e, e, tu prevážala. Nie sme v strednom veku, sme v podmienkach demokracie. E, bolo schválené, aby sa neposkytovali takéto záruky. To by bolo v rozpore so zmluvou a nechceme silou vytrhávať tú zmluvu z Českej republiky Európa je e, právnym spoločenstvom, je demokraciou žiadnym e, orientálnym bazárom. To znamená, že musíme chrániť e, základnú chartu proti takýmto postupom, e, musíme sa snažiť, aby sa to neratelizovalo, aby sa o tom e, nehandrkovalo, aby sa Európa nepremenila na orientálny bazár. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, za váš názor. Pán Oldřich Vlasak, minúta a pol. Vážený pán predseda, pani ministárka, pani komisárka, dámy a páni. Chcel by som zareagovať na posledné vystúpenie, lebo je jasné, že na budúcom zasadnutí Európskej rady budú dominovať otázky inštitucionálne, ako aj postup schvaľovania Lisabonskej zmluvy. Nazdávam sa, že pri rozprave o budúcom smerovaní Európskej únie by sme mali byť navzájom pokorní a rovnako bez emócií by sme mali rešpektovať suverénne rozhodzovacie mechanizmy jednotlivých členských štátov a ich ústavných činiteľov. A teraz k mojej téme. Považujem za rovnako dôležitý bod rady, ktorým sú makroregionálne stratégie. Na pôde Európskeho parlamentu sme sa zhodli, že oblasť Balckého mora je vhodná pre pilotný projekt internej stratégie EÚ pre makroregión. Preto som rád, že Rada toto rozhodnutie s najväčšou pravdepodobnosťou potvrdí. Rovnako sa domnievam, že už teraz dozrel čas, aby sme začali premýšľať nad tým, ako túto stratégiu budeme replikovať. Keď sa pozrieme na mapu Európskej únie, vidíme, že najväčšie rozdiely ekonomické, sociálne i kultúrne stále pretrvávajú práve na hranici medzi bývalým socialistickým blokom a západoeurópskymi kapitalistickými štátmi. To sa prejavuje aj tu v parlamente. 20 rokov po páde berlínskeho múru hovoríme o starých a nových členských štátov. Pán predseda prerušuje rečníka A teraz ďakujem a dávam slovo pánovi Tusasovi. Pokiaľ ide o vyhlásenia Európskej rady, e, tak tie poukazujú na to, že to ide o protiľudovú politiku, ku ktorej sa pridáva ešte nová ofenzíva proti ľuďom tak naľavo ako aj napravo a týmto cieľom je maximizovať zisky monopolov tak, aby náklady krízy znášali tí najmenší a miliardy, veľké miliardy e, boli vyplatené veľkým skupinám a veľkým monopolom a naďalej pokračuje kapitalistická reštrukturalizácia, ktorá má e, samozrejme dopad. My teraz vidíme, ako e, pracovný čas e, vyletel na 8 hodín. E, sú tu pokusy e, inštitucionalizovať e, prácu na rôzne iné úväzky a neberú sa do úvahy výdobytky kolektívneho vyjednávania. Takisto pracujú, právo pracujúcich e, sú e, do istej miery poškodzované, pretože dochádza k masívnemu e, prepúšťaniu. V poslednom čase bolo prepustených viac ako 5 miliónov 500 tisíc ľudí. Zdá sa, že sa vraciame do stredoveku a táto ofenzíva proti pracujúcim je e, zjavná aj e, v sektore telekomu. Teraz predseda preru, prerušuje rečníka. Drahí kolegovia. Myslím si, e, že nie je akceptovateľné, aby ste natiahli svoj čas o ďalších 20-30 sekúnd. A skutočne berte na vedomie, keď vám naznačujem, že máte skončiť Ehm, ja žiadam, aby ehm, ste eh, teda dodržiavali pokyny, ktoré vám dávam. Prejdeme na ďalšieho rečníka ostrov Tatmuto. Ďakujem za slovo. Myslím si, že veľkým problémom, e, e, na ktorý narazajú členské štáty, a o tom hovoril pán Bisky, je práva, e, práve kríza nezamestnanosti. Vo Francúzsku 24%, 25% Taliansku, 39% Španielsku. Hovorím o nezamestnanosti mladých zasadnutie e, e, e, rady bude určite deklektarovať triumf, ale bude to skutočne triumf veľmi smutný, triumf v maximálnej výške. Eh, nezamestnanosti, i keď samozrejme to bude zatienené eh, úspechom Lisabonskej zmluvy. Zdá sa, že eh, je tu veľká miera manipulácie. A v prípade Lisabonskej zmluvy tá miera manipulácie bola tak rozsiahla a tak rukolopná, že skutočne absentuje tam demokratická oprávnenosť. Zdá sa, že teraz sa rozozvonili zvony a čoskoro začnú dvíhať ruky. Použijem budem s nami citať. Ďakujem pekne, ďakujem za dodržanie e, času a teraz odovzdáme slovo e, pánovi e, Čanadovi Segedimu. Vážený pán predseda, drahí poslanci, pani predsednička rady, po podpísaní Lisabonskej zmluvy prebiehala veľká diskusia, ktorá často nemala zmysel a ja by som preto rád pred predložil niektoré príklady, pokiaľ ide o menšiny, ktoré trpeli v Karpatách. V Transylvánii napríklad máme naozaj 2 milióny Maďarov, ktorí ešte stále dnes e, sú na programe. Čo sa s nimi deje? Čo sa deje s ich autonómiou? čo sa deje e, s e, nimi v rámci európskych demokratických inštitúcií. Vieme, že v Rumunsku je veľa Maďarov, ktorí ešte stále sa nemôžu učiť v rodnom jazyku a nemôžu vyznávať svoje náboženstvo. Rovnako tu máme problém so slovenským štátom, so jazykovým zákonom, ktorý je hambou pre Európu. A okrem toho sú tu ešte niektoré politiky, e, ktoré hovoria o Benešových dekrétoch, ktoré idú proti ľudskosti. V akej Európe to žijeme? V aká je to Európa, kde sa ešte stále hovorí o Benešových dekrétoch? Je jasné, že za demokraciou sa skrývajú diktatúry a ak chceme mať jednu Európu bez Lisabonskej zmluvy, bez Bene- Benešových dekrétov a bez e, tohto nedostatku solidarity, kde Maďari nemôžu hovoriť rodným jazykom. Pán Svoboda, prosím vás, e, Benešové dekréty, čo sa deje s Karpatmi a čo sa deje s Maďarmi? Dve minúty. Pán Marinescu, dve minúty. Vážený pán predseda, v tomto parlamente sú hlasy, ktoré nezaujímajú témy a ich riešenie, hovoria e, často nespravodlivo. Pán predseda, je jasné, že Európska rada musí nájsť predovšetkým riešenie preto, aby Česká republika dokončila ratifikačný proces Lisabonskej zmluvy. Toto riešenie musí byť spravodlivé voči všetkým členským štátom a my nemôžeme rovnako zabúdať ekonomickú krízu, s ktorou sme naďalej konfrontovaní a z ktorej takisto je potrebné nájsť východisko. E, ekonomické a finančné opatrenia mimoriadneho charakteru, ktoré boli prijaté v poslednom čase, znepokojivo destabilizovali verejné financie väčšiny členských štátov. V súčasnosti 17 z 27 členských štátov e, presiahlo dovolenú mieru deficitu a boli napomenuté e, komisiou. Ďalším štátom to hrozí. Členské štáty prekročili úroveň deficitu, ku ktorej sa zaviazali v pakte stabilitu v dôsledku krízy a majú vysoké verejné výdavky. Samozrejme, že sú tu jasné ukazovatele e, ekonomického oživenia, ale nemôžeme zabúdať na e, finančné stimuly v niektorých oblastiach. A ešte treba brať do úvahy špecifickú situáciu každého členského štátu. Európske inštitúcie musia uznať, že my sme ešte stále neoživili všetky oblasti ekonomických sektorov. Členské štáty musia e, súhlasiť s pokračovaním stratégie e, východisk z krízy a je potrebné takisto prijať štrukturálne e, zmeny, ktoré povedú k redukcii deficitov. Zlé riadenie v po krízovom období by mohlo destabilizovať vnútorný trh Európskej únie a preto je potrebné e, rozhodnúť sa v tom zmysle, aby sme pokračovali s verejnou pomocou e, v súvislosti so situáciou vo všetkých členských štátoch. Pani Jakonsári. Minúta a pol. Arvoisa puhemies, kiitos. Vážne pán predseda, ďakujem za slovo Súhlasím s pánom Marinesku. Rada naozaj musí hľadať správne riešenie a to čím skôr, aby sme ukončili všetky eh, úlohy v súvislosti s Lisabonskou zmluvou, aby sme sa dostali z eh, hospodárskej a finančnej krízy. Ide o najhlbšiu krízu eh, v Európy v dejinách Európy a ľudia sa musia e, vrátiť e, e, do zamestnania a to čím skôr. Chcel by som poďakovať komisii a Európskej centrálnej banke za to, že tak promptne reagovali a dosiahli to, že Spojené štáty sledovali európskemu príkladu, ale vzniká zvláštna situácia. Ľudia dajú dojem, že kríza sa skončila, ale kríza ešte stále pred nami. Ešte sa bude prehlbovať. Ide o giotínu s so, uh, e, e, štyrmi čepelmi. Máme e, starnutie, čo je závažný problém, máme nezamestnanosť, treba reštrukturalizovať náš priemysel, najmä automobilový priemysel a sú tu aj ďalšie problémy. Čiže e, e, hlavnou príčinou ekonomickej krízy e, sú títo problémy a politici musia hľadať riešenia. Komisia uskutočnila ambiciózne kroky v otázke institucionálnej architektúry. Parlament s tým musí súhlasiť a treba zabezpečiť kontrolu nad finančnými trhmi. Predseda, ďakujem pekne. Pani Koch-Meren. One minute. Jedna minúta. E, vážený pán predsedajúci, e, vážená predsednička rady aj komisie. Určite eh, by ste uvítali dva týždne namiesto dvoch dní eh, na eh, Európsky summit, pretože ide o veľmi dôležité témy. Témy pre občanov, ide o hospodárskú krízu, perspektívy pre vyššiu mieru zamestnanosti, otázka klimatických zmien a potom Pakistan, Afganistan. Určite to nie sú nové témy, ale čo je novým, je to, že poprvýkrát je mm, priestor na tom o tom hovoriť v určitej perspektíve, pretože to bude už za okolnosti novej Lisabonskej zmluvy. To je potešujúce. Skutočne eh, mali by ste eh, postupovať veľmi rýchly, ako, ako by mali vyzerať tá spoločná forma dohľadu na finančnými trmi, ako to vyzerá aj s prípravou záverov eh, Kodanskej konferencie, čo sa týka vedenia EÚ e v tej novej konštelácii treba podniknúť razantné kroky. Skutočne nesmieme sa zaoberať toľko inštitucionálnymi vnútornými otázkami. Skutočne treba eh, dosiahnuť nejaké výsledky, eh, ktoré budú presvedčujúce pre našich občanov. Prajem vám pritom veľa úspechov. Ďakujem za vystúpenie pani eh, Orion Zuhuqueras Vies. Buongiorno, vorrei ricordare che non posso fare il mio intervento in... Ďakujem, Ďakujem pekne Ďakujem, chcem pripomenúť, že nemôžem vystúpiť v katalánčine, to je jazyk viac ako 10 miliónov občanov a ešte nie je oficiálnym jazykom Európskej únie, preto budem hovoriť po taliansky. E, nie celkom dávno fínska vláda uznala právo e, pripojenia sa na e, rýchly internet ako službu vo verejnom záujme E, to by malo zabezpečiť teritoriálnu rovnováhu, lebo zabezpečuje prístup k informáciám a takýmto spôsobom e, sa dá vyhnúť istej priepasti v oblasti digitalizácie. Rýchly internet umožňuje sprostredkovávanie informácií, poznatkov a teda plnenie Lisabonskej stratégie. E, chystá sa Európska rada prijať také opatrenia, aby celá Európska únia bola pri, svetovým príkladom v tejto oblasti? Pán Martin Kalenen. Pán Martin Kalenen, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda na Európskej rade sa bude diskutovať o veľkom počte dôležitých otázok, ale podľa mňa jednou z najdôležitejších je budúcnosť eh, Lisabonskej zmluvy. Mnohí rečníci počas tejto rozpravy hovorili bez akéhokoľvek náznaku ironie o tom, že eh, Lisabonská zmluva zvýši demokraciu a zodpovednosť európskych inštitúcií. A zabudajú pritom samozrejme, že eh, pri samotnom prijatie zmluvy nebola žiadna demokracia. Naopak e, e, vlády sa zhodli, že budú sa vyhybať e, referendám, aby ľudia nemohli povedať, že to nechcú. Zajali ma poznámky pána Barosa. Chcel by som vysvetliť, prečo obyvateľe Spojeného kráľovstva sú tak nahnevaný V roku 2005 počas všeobecných volieb všetky tri dôležité politické strany vo svojom volebnom programe e, sa zavezali, že urobia referendum o e, Európskej ústave. Z toho potom neskôr e, vzýšla Lisabonská zmluva a dve strany, ktoré potom sa vzdali svojich sľubov a zamietli referendum. Čiže je to otázka základnej dôvery a zodpovednosti. Občania chcú dostať referendum, ktoré im slúbili pokiaľ by sa to nesľubovalo, potom poznámky pána Parosa boli správne a išlo by o bežný ratifikačný proces v parlamente nie, e, potrebujeme, aby e, pán Borosa, ktorého som podporil pri jeho znovovolení, nám e, diktoval, čo je správne a zase podporuje tých, ktorí nám zamietajú, odmietli referendum. A preto obyvateľia Spojeného kráľovstva majú vyhranené názory ohľadom referenda. Vidia, že v Írsku dvakrát hlasovali o referende a my sme nemali ani jednu možnosť Samozrejme, môžeme hovoriť, že to zvýši demokraciu a zodpovednosť v Únii a nemôžeme zároveň e, e, zamietať občanom e, Európy, aby sa k tomu mohli viedriť. Zio. Ďakujem pekne. A teraz Mario Borghese, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel pripomenúť niektoré veci ohľadne vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy. A to predovšetkým vo svetle výnosu alebo rozsudku Nemeckého ústavného súdu o Lisabonskej zmluve. Ja by som chcel hovoriť špecificky o nedostatku demokratickej legitimity, ale najskôr o nedostatku reprezentatívnosti v Európskom parlamente, E, pre, pokiaľ ide o krajiny s veľkým počtom obyvateľstva, ako aj v európskych inštitúciách. Rovnako sa neberie dostatočne do úvahy skutočnosť, že tu máme národné parlamenty, pokiaľ ide o vykonávanie suverénej moci e, v európskych štátoch. A chcem pripomenúť ešte ďalší nedostatok, ktorý je veľmi významný v Lisabonskej zmluve. My nevieme aká je úloha na regionálnych parlamentov. Oni sú už veľmi málo e, braní do úvahy e, národnými parlamentmi a e, princíp subsidiarity je tým pádom prakticky pochovaný prostredníctvom Lisabonskej zmluvy. Z rozsudok Nemeckého ústavného súdu vzhľadom na svoju silu a autoritu mohol a mal vyvolať právne a politické diskusie v našom parlamente, mm, diskusiu o nebezpečenstvách a rizikách, ktoré proces federalizácie Európskej únie e, prináša. Rovnako by som chcel pripomenúť aj právo národov, bez štátov, napríklad Bretonsko, Korzika, Valda Ost. Máme tu desiatky národov, ktoré nedisponujú štátom a to treba pripomenúť. Nezabúdajme, že otcovia zakladatelia si želali Európu národov a nie Európu federalistickú a Európu v rámci veľkých záujmov. A teraz pán Obermajer na jednu minútu. Einwanderung. Ďakujem, pán predseda. Čo sa týka ilegálneho pristahovalstva do Európy, treba povedať, že minulý rok to došlo k e, veľkému zvýšeniu e, počet e, registrovaných nelegálnych pristahovalcov zvýšil 30 62 tisíc e, otlačkov e, e, prstov, takých, ktorí sú vlastne nelegálne na území. Moja domovina Rakúsko vzhľadom na svoju geografickú polohu je veľmi obľúbeným cieľom Musím povedať, že 58 eh, z celkového počtu tých nelegálnych Kurdov, to bola nedávna udalosť u nás a musím povedať, že neustále narastá eh, počet nelegálnych pristahovzov a to je záťaž, ktorá je dlhodobé neúnosná pre občanov. Musíme skutočne toto rýchlo riešiť. Ak to nebudeme rýchlo riešiť, tak bude len narastať miera skepsy v EÚ. E Preto apelujem, aby Európska rada 29 29. a 30. oktobra sa venovala cieľene aj tejto téme. Ďakujem pekne pánovi Obermajerovi a poprosím Elmara Broka, aby sa vyjadril dve minúty. E, vážený e, pán predsedajúci, pani e, podpredsednička komisie, pani predsednička rady, vážení kolegovia a kolegyne. Lisabonská zmluva musí čo najrychlejšie po vstúpení do platnosti byť zavedená do života. Myslím si, že tie roky diskusí už postačili. Potrebujeme konečne mať tento nástroj, ktorý by mohol zasiahnuť práve v tejto fáze hospodárskej krízy, aby pomohol pri vytváraní pracovných miest. Musíme rozbehnúť kolesa. Preto mám prozbu na prezidenta kolesa, aby od otvoril, spriechodnil cestu, aby skutočne 27 členských štátov ratifikovali e, túto e, vec. Myslím si, že ústavný súd sa už dvakrát tejto otázke vyjadroval, asi aj tretíkrát sa musí vyjadriť. E, apeluje sa prospech charty základných práv. To je základná vec v Európe. A čo sa týka vlastníctva majetku, to je národná záležitosť. Skutočne máme skutočne zároky, máme poj- poistky, ktoré e, nie, neumožnia, aby sa e, siahalo na to, e, čoho sa týkajú obavy českého prezidenta. Ja by som rád poukázal na to, že Lisabonská zmluva pri, implementácie, pri implementácii musí skutočne odrážať tri prvky. Efektívnosť, transparentnosť a demokraciu. A dnes popoludní opäť budeme hovoriť o tej Európskej službe pre vonkajšiu aktivitu identitu. A skutočne čokoľvek budeme robiť, nesmie byť na úkor e, demokracie, transparentnosti a efektívnosti. Nesmie byť ohrozený princíp spoločenstva. E, musíme e, mať určité zároky. A i keď sa samozrejme mohli by sme určité prejavy tu pre, preberať. Popotrím predsedničku rady, aby sa vzdali určitých ambícií E, ktoré má e, švedské predsedníctvo, my, e, sú, sú v úmysle uviezť do života určité usmernenia, ktoré by sa týkali Európskej služby pre vonkajšiu aktivitu, ktoré by značne obmedzili jej akcie schopnosť. Ďakujem. Ďakujem, ctený pán poslanec Brok. A teraz pán Dartmouth by vám chcel položiť otázku. Takže e, nech sa páči, e, pán poslanec Dartman, súhlasíte s touto otázkou? Takže 30 sekúnd, nech sa páči. Pán Brok, spomínali ste 10-ročné e, debaty v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. Napadlo vám, že počas tých 10 rokov vy a vaši kolegovia jednoducho nepresvedčili dostatok ľudí, a práve preto vy a vaši kolegovia ste museli siahnuť po zjavných manipuláciách, o ktorých som spomínal, aby ste presadili túto zmluvu. Brok, tre... Pán eh, poslanec Brok, 30 sekúnd, aby ste mohli reagovať. Pán kolega, institucionálne eh, eh, zmeny znici, e, eh, eh, Lisabonská zmluva, eh, toto všetko malo širšiu podporu obyvateľov Európy a väčšiny európskych štátov. Nie, iba jeden šlak z časti e, z vnútropolitických dôvodov sa rozhodol ináč. Teraz 27 štátov sa rozhodlo. E, parlamentári e, predstavujú demokraciu, to nie je demokracia druhej triedy. Takisto je v referende v Írsku. Veľká väčšina sa rozhodla pre Lisabon vo svojej vlastnej krajine. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Brok. A teraz minúta a pol, pán Buček. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, dovolte mi povedať pred zasadnutím Európskej rady niekoľko poznámok k ratifikácii Lisabonskej zmluvy v Českej republike. Česi prostredníctvom svojich poslancov v obidvoch komorách parlamentu povedali jednoznačne áno Lisabonskej zmluve. Podľa prieskumov verejnej mienky si želajú, aby prezident Klaus túto zmluvu rýchlo podpísal. No a po tretie, si si tiež želajú, aby mali v Európe zaručené rovnaké ľudské, občanské a sociálne práva ako aj ostatní Európania. Z tohoto dôvodu povedali jednoznačné áno aj charte základných práv. Prezident Klaus je známy svojim dlhodobým odporom voči tejto charte, najmä voči sociálnej zložke tejto charty. Teraz pod zámienkou tzv. sudeto-nemeckej hrozby sa v časovej tiesni snaží pre Českú republiku vyjednať opt-out. Európska únia by na takúto nepoctivú hru nemala pristúpiť. Česi vo svojej väčšine chcú celú chartu vrátane sociálnej časti. Je smutné, poľutovania hodné a úlohe českého prezidenta nedôstojné zaťahovať do tejto hry 65 rokov po skončení druhej svetovej vojny sudeckých Nemcov. Česi aj sudeckí Nemci si užili dosť hrôz, utrpení aj vojny a odsunov. Som presvedčený, že tak Česi ako aj sudeckí Nemci sa z tejto tragickej skúsenosti poučili a som presvedčený, že chcú žiť spolu, že chcú budovať novú zjednotenú Európu v miery a v spolupráci. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Buček, Rouček. Ďalší, ako ďalšie výstupy Fiona Ho, jedna minúta. President. Ďakujem, pán predseda. Švedské predsedníctvo komisia spomenuli e, význam dohody Európskej únie pri financovaní opatrení na boj proti klimatickým zmenám. Financovanie rozvoju krajín, s tým súhlasím, ale to, čo e, e, ponúka komisie, Ehm, je smiešné a rozvoj Ukrajiny sú opravnené, keď to spochybňuje. Pán Borosa povedal, že trhy s uhlíkom e, pohltia e, väčšinu časť 100 e, miliónov eur ročne. To sú odhady potrebných nákladov a nemáme však žiadnu istotu, že medzinárodný trh obchodovania s uhlíkom poskytne tých 38 miliónov ročne. Vieme, nakoľko nestabilné sú ceny uhlíka v Únii a ako dlho trvá, e, aby vznikol náležitý trh. Taktiež je tu predpoklad, že rozvojové e, krajiny budú e, schopné financovať svoje potreby v oblasti energetiky to je absurdné. Čo e, e, bráni e, väčšej efektivity, e, efektivite v našich krajinách? Je to nedostatok príslušných mechanizmov, finančných mechanizmov. Predpokladáme, e, že e, to budú chcieť urobiť sami. Musíme vyhľadať dodatočné finančné prostriedky. Ďakujem pekne, Andreas eh, Boncer. Vážený pán predseda, ak dovolíte, tri poznámky eh, k, te, k tomu európskemu eh, samitu. Myslím si, že ten, to írske áno určite veľmi súvisí s hospodárskou krízou. Tie banky museli byť sanovené miliardami eur a teraz si vyplácajú odmeny. Po druhé, Vďaka Lisabonskej zmluve e, budú, e, budú obsadzované e, vrcholové pozície EÚ. V prípade kandidátov na tieto posty ide o vlastne politikov, ktorí už stroskotali na svojej politickej dráhe do svojej domovine a teraz sa uchádzajú nové posty. Myslím, že v tejto, z tohto hľadiska nás očakáva chaos. Po tretie, pokiaľ ten Lisabonský, Lisabonský Lisabonská zmluva bude podpísaná e, prezidentom Klausom s, podmienkou, že tam bude poznámka počiarov, že nebudú, nebudú môcť byť zohľadňované Benešové e, dekrety, tak ide o, o Nemcov, sudeckých Nemcov a iných. A tí, si, tí budú vlastne tam v nepriaznivom svetle prezentovaní. A to nie je akceptovateľné. Ďakujem. E, pán Darius Volsky, s Lisabonskou zmluvou, ktorá sa skutočne už rýchlo e, blíži. Veríme, že oktobrový e, Európsky summit e, bude sa zaoberať prioritou Európskej služby pre vonkajšiu aktivitu. Európsky parlament už dlhé roky žiada vytvorenie spoločných diplomatických služieb EÚ. Skutočne mali by sme mať jednotnosť a konzistentnosť našej, našej externej prezentácie. Musíme skutočne navonok konať jedným hlasom časom, napríklad v takých oblastiach ako je energetika a bezpečnosť. Musíme e, sa zhostiť tejto možnosti vytvoriť takúto európsku službu pre e, e, vonkajšiu aktivitu. Výbor pre E, ústavné záležitosti Európskeho parlamentu v pondelok prijal záver k tejto otázke. Preto e, musí mať hlava Európskej, novej európskej demokracie potrebný arzenál, ktorý e, by slúžil na posilnenie vlastne nášho posolstva. Európska, Európsky parlament a Európska komisia musí byť zaangažovaná v tejto práci a treba skutočne sa venovať takým otázkam, ako je susedská politika, ako je je rozšírenie, ako je ďalší rozvoj. A treba skutočne vychádzať z princípu demokratickej legitimnosti a e, aby tento prvok bol zabezpečený, musí vstupovať do hry Európska, Európsky parlament. To je ex ante konzultácia parlamentu v procese zostavovania tejto diplomatickej služby a potom ex ante konzultácia s Európskym parlamentom pri vytýčovaní cieľov z e, vonkajšej politiky. A potom, keď budeme mať diplomatickú e, službu a budeme mať túto Európsku službu pre vonkajšie aktivity, Európsky parlament musí zohrávať dôležitú úlohu z hľadiska preskumávania aktivít týchto služieb. Demokratická legitimita e, novej služby e, e, sa odvíja od zloženia tejto služby. Myslím si, že treba zohľadniť geografické zastúpenie EÚ. Myslím si, že spravodlivé zastúpenie všetkých členských štátov je zásada, ktorá sa vždy uplatňovala a ani nemala byť výnimkou ani táto služba pre vonkajšie aktivity. Ďakujem. Ďakujem, vážený pán predseda. Vážená pani predsednička rady, viac ako 4 mesiace po zvolení Európskeho parlamentu sa stretne Európska rada v okamihu, keď Európska komisia ešte stále e, nemá novú komisiu a stará rieši len bežné záležitosti. To je e, dosť beznádejná situácia pre Európanov. Preto sú tu dve výzvy. Poprvé, rok po solidarity všetkých európskych štátov, ktorá sa prejavila voči bankám, je potrebné výjsť s iniciatívou na európskej úrovni o finančných transakciách, ako aj o tom, čo by mohli banky, e, čím by mohli banky prispieť do európskeho rozpočtu, aby sa e, zabezpečil návrat do pôvodnej situácii. Včera nám komisia naznačila, že rozpočet, tak ako je vypracovaný dnes a rok po e, pláne obnovy, e, si nemôžeme očakávať nič nové. Už rok situácia v oblasti zamestnanosti sa výrazne zhoršila a rozpočet, ktorý sa nám predpokladá, predkladá, nefinancuje ani druhú časť plánu obnovy, ktorý ste predložili minulý rok. Takže aj to je posolstvo, na základe ktorého sa Európania musia zmobilizovať. Finančné transakcie, solidarita bank voči rozpočtu členských štátov a plán obnovy, ktorý sa začal pred rokom, aj keď sme už vtedy hovorili, že nestačí. Ďakujem pani Pérez. A teraz na jednu minútu slovo pani Marian Harkin. Ďakujem pekne, pán predseda. Prvýkrát som rada, keď vidím tú bývalú kolegyňu Malstrom, najmä v súvislosti s výsledkami mm, e, e, voľby referenda e, v Írsku a po a podpisom demokraticky zvoleného predsedníctva. Dúfam, že to vám zjednoduší e, e, dohľad na plnú ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Avšak väčšinu občanov podstatne viac znepokojuje, čo robí Únia v boji s, s hospodárskou krízou a nie detaily Lisabonskej zmluvy. Takže svojim eurospektikom priateľom e, hovorím pred e, írským e, hlasom 7, 27 miliónov povedali áno, 24 nie. To je demokratická, eh, demokratická legitimita. A chcel by som spomenúť eh, eh, o, o mikrofinancovaní. To poskytne nezamestnaným možnosť znovu začať život a podnikať. To poskytne 100 miliónov eur a ďalej 500 miliónov vo forme mikroúverov ale hovorím komisii a rade, že to nestačí, zďaleka nestačí. Je tu príležitosť pre Úniu, aby reagovala na skutočné potreby občanov. Potrebujeme mať viac investícií. Acion. Ďakujem, e, pani poslankyňa Harkinin. A teraz dve minúty. Van de Kamp. Vážne pán predseda, ďakujem pekne. Vážna pani ministerka, vážený pán e, predseda komisie, myslím si, že je dobré, že Európska únia sa teší z úspechu írskeho e, referenda. Naozaj e, musíme e, spočítať všetky dobré znaky. No, urobili sme veľký krok smerom k Lisabonskej zmluve. Samozrejme nás nepokojuje situácia v Českej republike. Budeme s rešpektom očakovať rozhodnutia ústavného súdu ale chcel by som e, vás požiadať, aby ste e, rozumne a trpezlivo rokovali s pánom Klausom, ak by ste boli príliš tvrdí voči nemu, potom by mohlo to byť kontraproduktívne. A teraz e, v otázke Kodanie, myslím si, že úspech konferencie v Kodanie by bol zdrojom nádeje pre Európu, ale pre celý svet. Trvalá udržateľnosť, pán predseda, je zdrojom technologického rozvoja Mám na mysli možnosť ukladania uhlíka a ďalšie e, e, e, technológie ukladania CO2, čiže to si vyžaduje technologický pokrok a to nám umožní dostať sa z hospodárskej krízy. A tretia poznámka, v súvislosti s hospodárskou krízou chceme, aby Európa bola Európou občanov, aby sa viac pozornosti venovalo zamestnaniu. A preto si myslím, že plány rady sú dobré ale e, pre mnohých občanov to sú e, vzdialené plány a občania o tom nič nevedia. Finančný dohľad nad bankami a ďalšími finančnými inštitúciami je dôležitý a dúfam, že budúci týždeň dosiahnete v tejto veci pokrok. Záverom, pán predseda, by som chcel uviesť, že prístup k pristahovalectvu e, a plne podporujem v tejto veci na zámery švedského predsedníctva, avšak skutočné výsledky E, ako aj výsledky rokovania v Rade a Indie, môžem povedať, že nemáme takéto výsledky. Prednedávnom sme počuli stiažnosti, e, že parlament, komisie a rada nerobia dostatočne v tomto smere. Ďakujem pekne. Adesso la parola, John... Ďakujem, pán Van de Kamp. per due minuti. Grazie, grazie presidente. Io credo... Ďakujem, vážený pán predseda. Nazdávam sa, že je potrebné zastaviť E, takéto disk, nekonečné diskusie o Lisabonskej zmluve. Ako to aj dnes počúvame, treba rešpektovať vôľu tohto parlamentu veľkých európskych krajín, 26 krajín, ktoré demokratickým spôsobom túto zmluvu ratifikovali, aj keď to bolo rozličnými spôsobmi útoky k demokratickému obsahu tejto zmluvy musia byť zamietnuté. Tiež si myslím, že rada, ktorá sa bude konať koncom tohto mesiaca, bude dôležitá, pretože je potrebné oživiť európsku myšlienku, ktorá presahuje Lisabon a takisto treba oživiť aj ekonomiku, tak aby Európa nebola zaostala a nezaostávala najmä v oblasti klíma, klímy. A to, čo sme si vypočuli od vý, úradujúceho predsedníctva samozrejme nie je dostatočné. Európa e, okrem Lisabonu neinterpretuje e, obsah novej zmluvy, nerešpektuje ani to, čo sa nachádza v Lisabonskej agende. Nazdávam sa, že ako zákonodarca o veľkých ekonomických otázkach, oživení zamestnanosti, klíme a tak ďalej, Rada by mala vypracovať celý zoznam e, politík, e, vďaka ktorým by členské štáty mali čeliť ekonomickým problémom lebo my e, na Európania chceme zostať najväčšou ekonomickou mocnosťou, čo je veľká politická realita. A tento rozmer tu chýba. Nie je tu skutočný plán ekonomickej obnovy, nie je tu skutočný plán oživenia a vytvorenia európskych infraštruktúr. Chýba skutočný európsky elán. A toto by Európska rada mala urobiť koncom tohto mesiaca. Ďakujem, pán Susta. A teraz dám slovo. Pán predseda, eh, je nesmierne eh, dôležité, aby sme bojovali proti hospodárskej kríze, aby sme skutočne pomáhali malým a stredne veľkým podnikom, to je e, náš záväzok. Musíme sa pridržať e, výsledkov rokovania Štojbového e, výboru. Skutočne Rada a komisia sa musí byť sa musí cítiť viazaná týmito závermi. Musíme sa snažiť boriť byrokratické prekažky. Takisto by som sa chcel vyjadiť akmerskému protokolu. Turecký e, e, premiér e, na tlačovej konferencii v Hágu konštatoval, že nebudú ratifikovať alebo implementovať protokol z Ankary. Toto bolo deklarované 7. oktobra. Čo s tým? Komisár eh, Rehn eh, konštatoval na výbore pre zahraničnú politiku, že mohli by sme sa zač- zase ich opýtať, ako, aké stanovisko k tomu chcú za- zaujať. To nepostačuje. Musíme prijať konkrétne kroky. Teraz máme dve minúty. Pán Gunnar Hockman. ďak- Ďakujem za slovo. Ja chcem eh, povedať zo pár slov k tomu samitu budúci rok. Budúci týždeň, pardon. Opravujem sa. E, je veľmi dôležité, e, aby sme e, sa dopracovali k najlepšiemu možnému riešeniu. A najlepšie riešenie je také, ak všetci budú zaangažovaní na tých spoločných opatreniach. Prečo to hovorím? Niekedy sa zdá, ako by isté štáty boli presvedčené, že oni majú najlepšie riešenia. Možno je tomu tak, ale nestačí, ak to bude len v tom či onom každom štáte. Musí to byť spoločná snaha. Myslím si, že pragmatický prístup a prístup zameraný na výsledky má prednosť. Každý jeden štát, členský štát EÚ musí byť pripravený prijať opatrenia nestačí len investovať v jednej časti eh, Európy. Musia skutočne byť vytvárané príležitosti a možnosti. Ja by som sa rád dotkol eh, finančných trhov. Stabilita finančných trhov je najdôležitejšia pre vytvorenie stabilného makroekonomického priestoru, e, na vytvorenie stabilnej, stabilnej situácie v oblasti verejných financií E, myslím si, že popasovanie sa s deficitmi e, verejných prostriedkov je závažnejšie ako zaoberať sa inými, tými, inými mechanizmami. A chceme zachovať e, stabilný rast a chceme mať stabilné investície, tak musíme mať stabilné finančné trhy, musíme mať lepšiu úroveň cezhraničného dohľadu, väčšiu mieru transparentnosti. Investície a rast sú dostatočne dobré nie je to len otázka dostatočnej regulácie. Ďakujem pekne, e, pán Hekmark. Teraz odovzdám slovo na minútu aj pol e, pánovi Juan López Aguilerovi. Ďakujem pekne, vám predseda. Ďakujem pekne, vám predseda. Najmä treba povedať, že írske referendum je absolútne neuveriteľné v celom kontexte toho, čo sa stalo pri rokovaní Lisabonskej zmluve. Pretože zdá sa, že konečne budeme mať inštitúcie, ktoré sa naozaj budú môcť venovať témam, ktoré sú dôležité, tak aby sme dokázali prekonať krízu, aby sme dokázali vytvárať nové pracovné príležitosti, aby sme dokázali čeliť úspešne klimatickým zmenám, nedostatku energetických zdrojov a spravodlivej sociálnej spoločnosti. Ale summit je takisto aj príležitosť na to, aby sme sme opätovne rokovali o tom základnom impulze, ktorým je zloženie novej komisie, aby sme zároveň vypočuli predsedu komisie Barosa a zároveň očakávali, aké budú kritériá pri zložení novej komisie. V prvom rade ako člen socialistickej skupiny chcem povedať, že pre mňa je dôležité, aby bola komisia vyrovnaná ako socialisti sme odkazovali na to, že je veľmi dôležité, aby vysoký zastupca EÚ pre zahraničnú politiku bol práve z našej politickej rodiny. A je takisto nevyhnutné, aby tam bola rovnosť medzi mužmi a ženami. A takisto, keď hovoríme o rozdelení úloh, o rozdelení zodpovednosti. A práve preto je veľmi dôležité, aby e, sme zabezpečili naozaj veľmi vyváženú, veľmi rovnovážnu komisiu. A keď hovoríme o, komisár, o komisárovi, ktorý má na starosti spravodlivosť a slobodu, ďalší by mal mať na starosti bezpečnosť bezpečnosť, to pre nám nepripada ako dobré riešenie. Jednoducho sa nám nezdá, že by sme mali podriadiť e, justíciu slobode a takisto bezpečnosť vnútru. Jednoducho zdá sa nám, že mal by tam byť komisár pre základné práva, ďalší pre vnútro a nemali by sme zmiešať bezpečnosť s imigráciou. Mali by sme to oddeliť. Jedna vec je vnútro a bezpečnosť a ďalšia téma je e, imigrácia a potom by mal byť samostatný komisár, ktorý sa venuje základným právam. Ďakujem veľmi pekne. Na minútu má e, slovo Brian Coley. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem veľmi pekne aj komisárom ešte v súčasnosti vo funkcii keď hovoríme o tomto samite. Môžeme sa vrátiť 10 rokov a zdá sa, že pred 10 rokmi sme videli takisté, takisto podobné plány. Plány, ktoré predkladali členovia rady a zástupcovia komisie a tak ďalej. A ak je niečo, čo minulý rok dokázala lepšie ako čokoľvek iné, tak je to práve to, že keď Únia jedná spoločne v solidarite s veľkými plánmi a veľkými ambíciami dokážeme posunúť celý svet. A možno práve teraz je čas pre veľké plány a veľké ambície, najmä keď hovoríme o tom, ako sa posunúť dopredu. Mnoho, mnohí hovorili o o tom, ako vyriešiť problém s nezamestnanosťou, pretože tá sa dotýka veľkého množstva ľudí, stále väčšieho množstva ľudí počas posledných mesiacov. A práve teraz je čas na to, aby sme sa vysporiadali e, so zbytočnými nariadeniami, zbytočnou legislatívou, s blokujúcimi nariadeniami a prvkami legislatívy, ktoré bránia v živote rôznym podnikom. A keď hovoríme o solidarite, nemôže to byť o solidarita veľkých proti malým. A ja sa naozaj bojím toho, že tá nová G20 môže negatívne ovplyvniť malé krajiny a stredne veľké krajiny, ktoré sa objavujú na nových trhoch. No a na záver, myslím si, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme aj obnovili otázku copyrightu a duševného vlastníctva práve počas švedského predsedníctva ešte. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Crowley. Ďalej má pán Kelan slovo na dve minúty. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážená vážená pani komisárka, vážení ministri, keď má Lisabonská zmluva vstúpiť do platnosti, tak je to historický moment práve, aby sme sa sústredili v prvom rade na spoločnú e, budúcnosť Európy a na, zároveň na naše spoločné dobro. Obávam sa, že to nie je tá najlepšia príležitosť, aby sme využili tieto posledné momenty na to, aby sme e, pretlačali národné záujmy, aby sme zároveň hrali na nervy našich ostatných partnerov. Myslím si, že globálne výzvy e, v Európe nemôžu byť vyriešené bez toho, aby sme našli efektívne spoločné inštitúcie a spoločné politiky. Ale e, naša dnešná Európa potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. A odhodlanie e, záväzok a spoločné vnímanie európskych hodnôt, ktoré inšpirovali našich zakladateľov tak aby sme prelomili ten, ten zaciklený kruh národného nacionalizmu a egoizmu. A práve preto potrebujeme, aby, sme, aby Európa napredovala, aby bola dôveryhodným partnerom na svetovej scéne, nielen dobré riadenie našich vlastných záležitostí, ale silných demokratických lídrov, ktorí majú víziu a autoritu tak, aby dokázali zabezpečiť zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre Európu. A práve preto potrebujeme jednoznačný záväzok, tak aby sme dokázali prakticky implementovať uh, práva a povinnosti spoločných inštitúcií. Nielenže potrebujeme spoločnú bezpečnostnú zahraničnú politiku s našou zahraničnou službou, ale aj takisto spoločnú energetickú politiku. Európska rada e, bude schvalovať aj e, stratégiu Baltického mora. Práve preto chcem ešte raz poďakovať komisii a švedskému predsedníctvu za to, že si túto tému osvojili. A v súčasnosti bude úloha rady implementovať ten, túto stratégiu bez straty ďalšieho času. Pevne verím, že Baltická stratégia si získa tú stratégiu, ktorú potrebuje, a to aj zo strany španielského a belgického predsedníctva. Podporujem myšlienku pani Melström, že stratégia Baltského mora môže byť vnímaná ako modelový pilotný projekt pre iné regióny na pobreží v Európe tak či tak, žiadna európska stratégia nebude vnímaná seriózne, ak jej nevenujeme adekvátne prostriedky na implementáciu. Existujúce rozpočtové línie potrebujú prostriedky a zároveň potrebujú istú dôveryhodnosť. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole Kelam. Ďakujem pekne, pán Kelman. Slovo má Edith Estreja na 1,5 minúty. Nech sa páči. Nátež. Ďakujem, pán predseda. Mám dva stručné pripomienky. Najprv k Lisabonskej zmluve po írskom pozitívnom výsledku hlasovania a po postoj polského prezidenta. Je to teraz na Ústavnom súde Českej republiky, aby prijal rozhodnutie, aby prezident Klaus vykonal svoju povinnosť. Rada sa nemôže vzdať e, vydieraniu českého prezidenta. Lisabonská zmluva je kľúčová, ak európske inštitúcie majú pracovať lepšie. A má aj ďalšie výhody, ktoré posilňujú právomoci našej snemovne a práva európskych občanov. Preto je dôležité, aby Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti. Teda Rada a komisia musia udať e, lehotu aby prezident Klaus e, a podobní ľudia sa správali tak, ako sa patrí na demokraticky zvoleného prezidenta členského štátu EÚ. Nemôžeme ani pomyslieť na to, že voľa jednotlivca, bez ohľadu na pozíciu, ktorú zastáva, môže ovplyvniť želanie väčšiny. Čo sa týka konanskej zmluvy, súhlasíme s nutnosťou bojovať proti klimatickým zmenám a musíme robiť niečo s globálnym otepľovaním aj v rozvojových, aj v rozvinutých krajinách. Preto musíme spojiť naše úsilie a prijať ambiciózne rozhodnutie. Kodaň je e, veľká príležitosť, aby sme odvrátili katastrofu. To nám hovoria vedci. A využiť finančnú krízu ako výhovorku, aby e, sme e, sa zakopali v Kodani nie je dobré riešenie. Musíme zachrániť planetu. Ďakujem pani Estrela. Na dve minúty má slovo pán poslanec Mitchell. Pán predseda, ďakujem pekne. Už e, o generáciu e, bude obyvateľstvo Európskej únie 6 e, celosvetového obyvateľstva a už nie sme ďaleko odtiaľ a preto jednoducho nemôžeme každých 6 mesiacov rotovať predsedníctvo Európs, Rady Európskej únie a mať 5 e, rôznych ľudí, ktorí hovoria o otázkach e, zahraničnej politiky v mene únie. Ale tiež e, v tejto generácii sa zvýši obyvateľstvo sveta asi o 2 miliardy a 90% z toho narastu nastane v rozvojovom svete, kde až 11 miliónov detí zomiera každý rok a 5 e, miliónov e, kvôli nedostatku liečiv, ktoré sú k dispozícii na tzv. západe už viac ako 30 rokov. V tomto kontexte nielen, že je dôležité, aby sme sa dobre zorganizovali, aby sme e, dobre správali Európu vnútorne, ale tiež je dôležité, aby sme sa zariadili a vybavili pre boj proti takéto situácii v rozvojom svete. Preto chcem argumentovať v prospech silného, nezávislého a samostatného komisára pre rozvojovú pomoc, ktorý bude mať svoj vlastný e, rozpočet e, a pôsobnosť a bude zodpovedný tejto snemovni prostredníctvom výboru pre rozvoj. Je to absolútne dôležité, pretože vysoký e, predstaviteľ alebo minister zahraničných vecí bude mať príliš veľa práce vo svojom vlastnom portfóliu, ale to je jedna téma, ktorá musí si zasluhovať našu osobitnú pozornosť a chcem sa zasadiť o to, aby sme e, nielen že naďalej mali komisára pre rozvoj, ale aby aj toto portfólio bolo dané niekomu, kto je e, hodný zhostiť sa tejto úlohy a zabezpečiť, že e, títo naši susedia, ktorí sú mimo Európskej únie, budú s rešpektom zaobchádzaní a to z

Odvaha, odvaha, odvaha, hovorím pán predseda. Naozaj musíme byť veľmi odvážni v tom, čo robíme a práve to musíme opakovať nie len sebe, ale aj rade. Najmä vtedy, keď hovoríme o vymenovaniach do novej komisie, takisto aj o vymenovaní nového európskeho ministra zahraničných vecí, stáleho prezidenta, respektíve predsedu rady. Predseda Barozo bude musieť riadiť európsku politiku aj do budúcnosti, ako sa zdá. A ja pevne verím, pevne verím, že budeme, budeme používať len to hlavné kritérium, a to je stále väčšie dobro pre európskych občanov. A práve preto ľudia, ktorí majú politické a ľudské zručnosti budú musieť v prvom rade brať do úvahy spoločné dobro. Práve spoločné dobro musí byť ten základ, na základe ktorého sa budeme môcť venovať tým veľkým témam, ako napríklad klimatické zmeny. A zároveň, keď sa budeme pozrieť na možnosti rôznych ekonomických prístupov a samozrejme aj vyzaví ekonomická kríza je nevyhnutné, aby sme e, tieto témy predložili na program ďalšieho rokovania Rady. Práve preto vám všetkým chcem pripomenúť, čo hovorí svätý otec pápež Benedikt XVI a čo povedal pred niekoľkými dňami. A chcem pripomenúť, aby, to, aby na to pamätali aj, aj členovia rady, pretože on nás vyzval, aby sme si uvedomili našu spoločnú zodpovednosť, tak zodpovednosť občanov, ako aj zodpovednosť politikov. Je nevyhnutná, aby sme hľadali jednotu a aby sme spoločne hľadali pravdu. A naozaj je veľmi dôležité, aby sme prijali ten dôležitý krok dopredu, tak aby sme dokázali vybudovať Európu, ktorá dokáže naplňať potreby budúcich generácií. Civilizácia stojí na jednote a Európa práve v tomto dokázala, dokázala stáť eh, na hodnotách, ktoré vyplývajú z jej kresťanskej viery. Stalo sa to súčasť, naš, súčasťou našej kultúry, stalo sa to kultúrnym dedičstvom našich národov a práve preto chcem, aby sme poukázali na túto cestu, aby sme vytýčili túto cestu ako tú rozhodujúcu cestu pre víťazstvo v tejto e, ceste a v tomto boji. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz na dve minúty pani Rojtová. Pán predseda, téma, kľúčovou témou je Lisabonská zmluva. V zmysle Českého ústavného súdu je konzistentná a neverím, že e, nebude v súlade s Českou ústavou. Pochybujem však, že prezident skončí obstrukcie. Česko však nie je prezidentským systémom, to znamená, že vláda môže na takého, pre, takéhoto prezidenta podať žalobu. Václav eh, Klaus eh, odmieta menovať súdcom právnika len preto, že prehral s ním spor. Nerešpektuje ani eh, rozhodnutie Najvyššieho právneho súdu. Pol miliarda európskych občanov je prakticky rukojemníkmi menovanie novej komisie je brzdené. Parlament nemá právomoci pri riešení rozpočtu. Národné parlamenty nemôžu vystavovať žlté a červené karty. Využívame práve pomoci e, voči epidémii e, e, a krízam, voči terorizmu alebo nové princípy v civilnej ochrane a humanitárnej pomoci Ide o vyňatie e, charty kvôli Benešovým dekretom, čo je však absurdné. Nielen e, pre načasovanie, ale nie sú preto ani právne dôvody. Článok 345 Lisabonskej zmluvy vyslovne hovorí o tom, že s vlastníckými pomermi e, členských štátoch sa nezaoberá. Takisto neotvára charta nový právny spor Tiež nariadenie 44 o uznávaní rozsudkov nevracia majetkové vzťahy o 50 rokov späť. Napriek tomu české médiá e, sú preplnené pochybnosťami. O čo tu vlastne ide? Je pravdepodobné, že budúca voľba prezidenta bude priama a Václav Klaus sa snaží takto vytvoriť imič mocného vládcu, ktorý sám dokáže proti celej únii zachrániť majetkov zachráň majetky Čechov pred eh, cudzími. Nie je vytváraný tlak, žiaden nátlak eh, zo strany únie na Českú republiku. Musíme si tento problém vyriešiť doma ešte pred voľbami v Británii. Apelujem na radu, aby sa postavila za Českú republiku proti jednostrannému zavedeniu vízovej povinnosti zo strany Kanady voči českým občanom a rozhodla o spoločných sankciách. Ďakujem. Ďakujem. A teraz prosím na dve minúty pána Papa Stamkosa. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja chcem sa zamerať na tri veci. V prvom rade krízu. Kríza rovnako postihla všetky ekonomické systémy, niektoré možno tvrdšie ako iné. A poučili sme sa počas krízy, že teraz musíme mať e, viac reforiem a e, viac európsky pohľad na ekonomickú politiku. A to nám umožní vyhnúť sa nebezpečenstvom, ktoré sú pred nami a potrebujeme mať veľký dohľad, aby sme to zrealizovali. Po druhé, klimatické zmeny. Európska únia opravnenie je prekopníkom zelenej diplomácie na celom svete a úplne súhlasím s e, tým, čo povedal e, predseda Barosa, že keď e, postupíme ku kodaňskému dohovoru, tak nebude plán B. A toto nás všetkých bude postihovať veľmi vážne. Ja podporujem tú myšlienku Svetovej klimatickej banky, ktorá by poskytovala prostriedky a tieto budú platiť znečisťovateľia a to umožní rozvojovým krajinám, aby um, boli vzormi pre ekologické kroky. Po tretie, migrácia. Potrebujeme vytvoriť spoločnú migračnú politiku. Samozrejme je aj zákonná a nezákonná imigrácia a potrebujeme zostaviť vhodnú diplomáciu s tretimi krajinami, hlavne s tými z juhu, kde je veľký migračný tlak na EÚ. Pozícia Turecka je úplne povediac provokačná a vypočul som si, čo povedal švedské predsedníctvo a veľmi rád som bol, že oni sami to zdôraznili. Musíme mať jasný postoj voči Turecku a ostatným krajinám a táto politika musí byť účinná. Musíme zabezpečiť, že všetky časti aký komunitér budú rešpektované. Papas. Ďakujem, pán Papa Stamkos. A teraz e, posledný rečník na zozname je um, Peter Lís na 1 minútu 30. Ďakujem, pán predseda. E, pani e, Malström aj pán Barozo hovorili o E, téme e, zmeny klím v súvislosti s Kodaňou. Súhlasím v tom, že e, rada musí schváliť ambiciozne závery. Varujem však pred tým, aby sme tak pri financovaní, ako aj v otázke, kto príde s cieľmi týkajúcimi sa redukcie E, sme sa nezamerali na to, čo bolo e, dohodnuté v roku 2005, pokiaľ ide o emisie. 50 emisí zatiaľ nie je podchytených, pokiaľ ide o obchod s emisiami. Musíme sa však zamyslieť nad financovaním a týka sa to rovnako aj leteckej dopravy a námornej dopravy. Doposiaľ som bol e, tak trošku sklamaný radou aj komisiou E, na stretnutí v Pittsburghu to nehralo žiadnu úlohu. Pokiaľ však chceme dosiahnuť e, výsledky v Kodani, tak e, musíme niečo podniknúť. Výbor pre životné prostredie to v pondelok urobil. Prosím radu a komisiu, aby sa na to pozreli. Druhý bod. Viem, že to môže byť len neformálne, ale rada určite hovorí aj o zložení novej diskusie novej komisie. Dovolte mi teda jeden podnet. Z historických dôvodov pokiaľ hovoríme o právach liekov, e, máme e, tu e, naše záujmy, ale ide aj v, u liekov ide aj o zdravie. To znamená, dokonca aj v USA sa venuje tejto otázke dôležitá pozornosť. Preto by bolo potrebné preskúmať túto záležitosť. Prosím vás, postupte to ďalej predsedovi komisie, aby sa touto otázkou zaoberal. Ďakujem. Adesso apriamo la procedura Catch the Eye e, e diamo la parola all'onorevole Mister Landbergis per un minuto. Slovo dostáva pán Landsbergis na jednu minútu. President, uh, Madam Vice President of the Council, Vážený pán predseda, vážená pani podpredsednička rady, presne včera predseda Barozo spomenul vo svojich odpovediach a v odpovedi, na, v odpovedi pánovi Varáčovi, e, že je nevyhnutné, aby sme zabezpečili, aby predseda rady bol európsky alebo celoeurópsky a, a e, naozaj e, treba povedať, že možno na to pozerám podobne ako je, ale chcem sa spýtať, mali by sme tam mať niekoho, kto by bol tak povediať nad Gazpromský povedzme Gerhard Schröder alebo Lipoven, to sú ľudia, ktorí sú angažovaní v, v týchto záležitostiach a ich eh, a preto treba povedať, že dobrý Gazpromovec, človek, ktorý spolupracuje s touto organizáciou, najmä ktorý má s nimi priateľské, až tak povediac úplatné vzťahy, je najlepším Európanom. A práve takýmto spôsobom dokážeme zrýchliť napredovanie EÚ, najmä k tak povediac GU, Gazprom, Gazpromovej únii, asi to je ten cieľ, ku ktorému chceme smerovať. Naozaj si musíme uvedomiť, že Rusko absolútne ignoruje Európsku úniu a pracuje na tom, aby Európsku úniu rozdelila Aká, aký je váš názor o týchto Gazpromovcoch pre predsedníctvo VÚ? E Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, prosím, prosím, držte sa vyhradeného času. Naozaj máme len jednu minútu, pretože je príliš veľa ľudí, ktorí sa zapísali na zoznam rečníkov. Pokúsim sa dať slovo každému, kto to žiadal, ale musíme byť prísni. Takže naozaj dávajme si pozor na rečnícky čas, ak to máme stihnúť. Pani Geringe na jednu minútu, nech sa páči. Pán Gallagher, pánom, na jednu minútu. Zdá sa, že nie je v sále. Pani Gallagher, nech sa páči, hovorí vám predseda. Nonče? Nonče. Nie je tu. Zdá sa, že tu naozaj nie je. Pán Pietrovský, nech sa páči. Nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni, Lisabonská zmluva ešte stále nebola ratifikovaná a je to len politický dokument, stále to je len návrh, je to len projekt niečoho. Čo to znamená? Čo to znamená? V Európskej únii ešte stále musíme príjmať rozhodnutia jednohlasne. A teda každý môže využiť svoje právo veta. A pán prezident Klaus jedna na základe týchto pravidiel. Keď chcete vyvíjať tlak na neho a jeho krajinu, tak je to proti pravidlám, pretože potom vyvíjate tlak na veľmi veľa občanov EÚ, ktorí stále sú proti tomuto dokumentu alebo o ňom vážne pochybujú. Naozaj budeme musieť zvolať už čoskoro Európsku radu a mám, si poci- mám pocit, že európsky lídry by mali veľmi úprimne porozmýšľať nad tým, či to naozaj stojí za to, aby e, ignorovali názor európskych občanov pri takej dôležitej téme, ako je toto. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Pani Čikáo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani ministerka, vážená pani komisárka. Európska rada by mala príjmať stratégie, stratégiu k Baltskému moru. A podľa môjho názoru to naozaj je veľmi dobrý model pre budúce európske stratégie, ktoré by sme napríklad mohli prijať aj v regióne Dunaja. Dunajský región zahrňa, alebo teda prechádza desiatimi členskými štátmi, desiatimi štátmi, pardon, z toho 6 sú členské štáty EÚ, že je tam 200 miliónov ľudí. A 75 týchto ľudí žije veľmi blízko k samotnému Dunaju, k samotnej rieke. A práve preto si myslím, že do budúcnosti by bolo veľmi dôležité venovať sa stratégii e, povodia rieky Dunaj. A práve preto by sme mali mať strategický program, ktorý by sa roztiahol až na niekoľko rokov podľa môjho názoru, ešte keď hovoríme o Európskej rade, je kľúčové, aby Európska rada prijala tie finančné nástroje, ktoré nám umožnia budovať a rozvíjať efektívne hospodárstva, ekologicky efektívne hospodárstva, myslím tým budovy a životné prostredie. Ďakujem pekne, pán Oldy, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pani ministerka. E, pokiaľ by mi počúvala. Ide o e, Lisabonskú zmluvu, e, konkrétne sľub, ktorý bol vyslovený írskému ľudu a síce, že bude existovať jeden komisár pre každú krajinu. Boli slúbené právne opatrenia, tak aby každý komisár bol určený pre každú krajinu. Aké sú právne dôsledky, pani komisárka? Určite existujú určité informácie. Myslím si, že vstupom Chorvátska by došlo k určitým zmenám, takže zaujímalo by ma, akým e, právnym e, zmenám dôjde. Mohli by ste nám to vysvetliť? Máte takisto v úmysle počet poslancov zvýšiť e, o 18. Podľa Lisabonskej zmluvy by tomu tak malo byť. Ďakujem. A prosím pani Figueiredo. Prezident Pán predseda, e, tento nasledujúci summit by mal e, zmeniť liberálnu politiku a mal by byť prioritou, pretože je prakticky e, jeho pôvodom. Myslím si, že tu ide predovšetkým o to, aby, nejde o to, aby sme sa zamerali len na situáciu európskych občanov. 30 miliónov občanov dostáva taký nízky plat, takú nízku mzdu, že nie sú schopní uživiť svoje rodiny. Myslím si, že je konečne na čase, aby sme našli odpoveď na vysokú nezamestnanosť, ktorá neustále rastie a ktorá narastie e, na viac než 40 miliónov, pokiaľ okamžite neurobíme opatrenia. Myslím si, že výzva e, pre radu spočíva v tom, že musia e, prelomiť neoliberálnu politiku paktu z Lisabonu. Musíme vypracovať nový program na podporu verejných služieb, na podporu opatrení pre malé a stredné podniky. Potrebujeme viacej pracovných príležitostí aj pre mladých a pre ženy. Ďakujem. Ďakujem, pani Figueiredo. A teraz prosím pani Dury. Vážený pán predseda, niektorí si myslia, že sa uvažuje nad tým, ako možno pána prezidenta Klausa primeť eh, k tomu, aby v Lisabonskej zmluve boli zakotvené Benešové dekréty. Ja by som e, však e, od toho chcela odradiť. A to preto, že si myslím, že takto vytvoríme nebezpečný e, precedens. Každý funkcionár by mohol mať pocit, že môže do e, tejto zmluvy zasahovať. Aj slovenská vláda povedala, pokiaľ Klaus povie áno, tak by to chcela tiež. To by bolo veľmi nebezpečné. Druhý dôvod. Je nesprávne, pokiaľ sa odvolávame na írsky príklad, pretože Íri žiadali čosi, čo pôvodne v Lisabonskej zmluve bolo a žiadali niečo, čo v zmluve nebolo. To nebolo teda žiadna právna prekážka. Po tretie, obsah Benešových dekretov zo 143, 13 eh, eh, boli eh, obraní o svoje pláva. Takže nemôžeme žiadať, aby sa niekto odvolával na takýto dokument. Ďakujem. Pán predseda, Chcela som povedať niečo podobné, čo včera, keď šlo o prípravu kodanskej konferencie. Aj teraz po zasadnutí ECOFIN rady, e, ktorá nebola úspešná, my ako priemyselné krajiny nesieme zodpovednosť za to, aby rozvojové krajiny spolu s nami mohli bojovať proti zmene klímy. V Kodani sa nemôžeme správať tak, ako keby sme mali všetci rovnaké kapacity. Musíme vychádzať z toho, nemôžeme vychádzať z toho, že všetci vychádzajú z rovnakého stanoviska. Otázka rozvojovej pomoci je e, veľmi dôležitá. Nesmieme e, čakať na to, ako skončí e, kodanský summit 27 členských štátov sa budú musieť, bude musieť dohodnúť na tom, ako sa bude riešiť rozvojová pomoc a to na pozadí e, zmeny e, klímy. Ako som už povedala, ECOFIN ministri e, sa nedopracovali k spoločnému stanovisku, i keď všetci veľmi dobre vieme, že je to ústredná téma. Komisia už predložila návrhy v tomto zmysle. Želala by som si, aby sme sa ujali iniciatívy, aby naši partneri E, sa dopracovali k celosvetovej solidarite, ktorá je nutná na zmenu klímy. Ďakujem. A teraz prosím pána Görensa. Ďakujem, pán predseda. Moja otázka je nasmerujúca na e, predsedníctvo rady. Je to jadrová otázka, ktorá e, súvisí s budúcim predsedníctvom rady Európskej rady. Zaujímalo by ma teda, či ona alebo Anna, ona e, bude uprednostňovať e, metódy spoločenstva. Myslíte si, že tieto kritériá sú e, predpokladom na vymenovanie uradujúceho predsedu rady? Z času na čas dochádza k akémusi sklznutiu. Je dôležité, aby sme túto éru zakončili a vrátili sa k procesu európskej integrácie a zostali verní tomu, čo e, pán e, Schuman vybudoval. Ďakujem. A teraz prosím Angeliku Wertmann. Vážený pán predseda, dámy a páni, my hovoríme stále len o ekonomickej a finančnej príze kríze. Prečo nehovoríme o štrukturálnej kríze? Začalo to totižto krízou bank okrem iných aj investičných bank. To znamená, ale celý svet bol prakticky do tejto krízy zaťahnutý. Ďakujem. Ďakujem. A teraz prosím pani Romana pani Romana Jordans. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Kodanský summit, kodanská konferencia, ktorá sa pripravuje, sa veľmi rýchlo blíži, ale bohužiaľ, bohužiaľ sme urobili len veľmi malý krok dopredu od poslednej konferencie. Naozaj by sme mali urobiť čosi viac. Nemáme tu len problémy s financovaním, ale máme tu aj problémy s naplnením záväzkov jednotlivých členských štátov rozvinuté krajiny musia naozaj hrať veľmi dôležitú úlohu v tomto procese a musíme vyslať jednoznačnú správu USA. My veľmi dobre vieme, že do decembra neschvália nevyhnutnú legislatívu preto, aby mohli pristúpiť k týmto medzinárodným dohovorom. A práve preto by sme mali byť veľmi jednoznační a veľmi jednoznačne pomenovať naše očakávanie. A síce, aby prezident Obama naplnil jeden zo svojich predvolebných slubov. A síce, že Spojené štáty americké budú hrať proaktívnu úlohu v boji proti klimatickým zmenám. Takisto sme presvedčení, že by sme mali veľmi jasne vyjadriť naše očakávania a síce, že prezident Obama by mal byť prítomný na tejto konferencii a takýmto spôsobom prispieť k úspešnému naplneniu záväzku tejto konferencie. Ďakujem pekne, pán Kolíček, nech sa páči. Pán predseda, vážená pani predsedkynia rady, vážená pani komisárka, kolegovia. Európska rada je dôležitým orgánom, preto by mala riešiť zásadné otázky. Ide predovšetkým o zaistenie práce, ktorá je schopná zabezpečiť ľuďom slušné živobytie. Prekvapuje ma celý rad nezmyselných vystúpení, ktoré ukazujú nedostatok poznatkov, dokonca e, zmiešavajú revanšistické požiadavky s extrémne liberalistickými postupmi. Európska rada by mala tieto hlasy rázne zamietnúť zároveň vyslať jasný signál, že skutočne primárnym zájmom je znovu rozvinúť priemysel a riešiť kritickú situáciu poľnohospodárov. Pokiaľ namiesto toho dôjde k škrtom v sociálnej oblasti, k uľavám bankám a tým najbohatším, nemôžeme očakávať pri trvaní na abstraktných kritériách žiaden pozitívny impuls. Chcel by som položiť otázku všetkým tým, ktorí sa bránili potvrdeniu Lisabonskej zmluvy referentom. Zamete si pred vlastným prahom. Pokiaľ nie ste schopní eh, klady tejto zmluvy vysvetliť eh, vlastným občanom, nepoučujte prosím iných. Ďakujem. Pán Demira. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorím o výzvach, ktoré musíme prekonať v oblasti vnútra a spravodlivosti. Je to e, ozajstná skúška migračnej politiky a musíme mať tiež e, účinnú kontrolu vonkajších hraníc a e, účinnú politiku pre e, navracanie utečencov, tiež spoločný Europol, ktorý bude podriadený e, kontrol Európskeho parlamentu a postupy a pokroky v oblasti trestnej spravodlivosti a účinné vzťahy so Spojenými štátmi a účinnú politiku ochrany údajov, lepšiu ochranu eura proti falšovaniu a podporu charty základných práv. To je všetko, ďakujem. Ďakujem. Teraz eh, má slovo Robert Goebbels. Merci, président. Ma question est bien simple. Ďakujem, pán predseda. Mám jednoduchú otázku. Máme dezignovaného predseda komisie, eh, ale kedy budeme mať konečne novú komisiu? v týchto ťažkých eh, dobách nie je možné eh, aby sme naďalej žili s komisiou, kde polovica členov, tak povediac, už eh, balí svoje kufre. Európa potrebuje nové impulzy, takže potrebujeme novú komisiu čo možno najskôr. Teraz má slovo mm, pán Lepáš Korín. Non Je prítomná? Pani Corinne Lepáš, je prítomná? Nie? V poriadku. Potom poprosím pána, respektíve, pardon, pani Sentkeli, pána Myslím, že jedna z lekcií, ktoré si e, máme, sa máme poučiť z posledného referenda v Írsku, je, že dobrá PR kampaň naozaj e, robí rozdiel. V júni 2008 írske ľudia hlasovali proti Lisabonskej zmluve a tento rok väčšina hlasovala za mala Európska únia veľký dopad na ich životy? Nie, ale jej posolstvo znelo oveľa lepšie v druhej kampani. A teraz, keď Lisabonská zmluva začne existovať, je dobre, že vďaka novým kompetenciám sa bude môcť robiť eh, dobrá práca, ale tiež je potrebné, aby ehm, komisia mala dobrú PR stratégiu a chcem sa opýtať komisia, aké má plány v tomto ohľade, aby budúce referenda prešli oveľa ľahšie ako v minulosti. Ďakujem. Ďakujem a teraz e, poprosím pani Luland. Alebo je to pán? Pán Lunan. Je prítomný? Veľmi pekne, vážený pán predseda, tieto politiky, ktoré musia byť solidárne a musia byť solidárne najmä vo vzťahu k procesu ratifikácie Lisabonskej zmluvy a práve kvôli tomu, aby Európska únia mohla fungovať tak, ako potrebujeme, aby fungovala. Najmä po schválení Lisabonskej zmluvy naozaj potrebujeme, aby vstúpila do platnosti čo najskôr, ako sa len dá. V súčasnosti Česká republika je jediný a posledný člen Európskej únie, ktorý neratifikoval Lisabonskú zmluvu a práve, ako už bolo povedané pri viacerých príležitostiach, musíme byť zodpovední a prezident Klaus Cyprus musí byť zodpovedný a musí ratifikovať Lisabonskú zmluvu tak, aby, aby už eh, koncom e, z tejto jesene bola zmluva schválená, pretože v opačnom prípade budeme diskutovať ďalej o inštitucionálnych otázkach a nebudeme môcť spoločne čeliť tým dôležitým témam, ktoré nás čakajú. Nebudeme môcť spoločne čeliť ekonomické a finančnej kríze, nezamestnanosti a ďalším témam. A takisto nebudeme môcť skonsolidovať samotnú Európsku úniu tak, aby sa naozaj premenila na efektívneho hráča na globálnej úrovni. Ja považujem e, túto zmluvu za zmluvu, ktorá predniesie niečo všetkým. Nemá zmysel otvárať diskusiu o tom, o, o parciálnych témach. Je dôležité, aby na ďalšej Európskej rade sme videli, že tento proces ratifikácie bol ukončený a naozaj, aby sme dokázali potom spoločne posunúť sa na ďalší krok, aby sme dokázali vytvoriť efektívny, eh, efektívne kolegium komisárov. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, ospravedlňujem sa za vyslovenie vášho priezviska, hovorí pán predsedajúci. A teraz e, má slovo Cecilia Melström v mene Rady, aby odpovedala na tieto otázky. No a potom si odpo- vypočujeme odpoveď Európskej komisie. Pani Melström, nech sa páči. Ďakujem vám. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem všetkým poslancom za ich otázky, ako aj za ich komentáre. Veľa sa hovorí o Európe občanov, Európe národov. Často sa to vykladá e, tak, ako e, to európskym politickým cieľom zodpovedá. To nie je nesprávne. Ale pokiaľ sa spýtate občanov, čo chcú od Európy, tak e, vo všetkých členských štátoch občania odpovedajú, že chcú Európu spolupráce na základe spoločných hodnot. Európu, ktorá vyrieši problémy ako nezamestnanosť, zmenu klímy, organizované zločiny a tak ďalej a to je našou úlohou. To je to, čo budeme musieť urobiť. Mnohé z týchto otázok e, počas e, e, samitu v Kodani budú prediskutované. Samozrejme, že nevyriešime všetky, ale pevne verím, že urobíme krok vpred a že sa nám takto podarí vytvoriť Európu, ktorá je blízka občanom. Mali by sme sa snažiť o tom otvorene a transparentne a úprimne diskutovať. Je to názor európskeho predsedníctva, ale aj rady komisie, že Lisabonská zmluva sa postará o to, aby sa Európa priblížila k občanom, aby závery boli účinnejšie. Európska únia takto získa aj e, väčšiu e, váhu. Preto je dôležité, aby Lisabonská zmluva bola ratifikovaná. Urobili sme preto všetko, aby to bolo čo najrychlejšie možné. Neexistujú žiadne hotové e, riešenia pre Českú republiku. S priateľmi v Prahe musíme viesť intenzívne rozhovory a veríme, že im čoskoro budeme môcť predložiť návrh, ako vyriešiť tieto problémy. Český ústavný súd musí najprv samozrejme e, predložiť vlastný rozsudok, než my budeme môcť pokračovať. Pokračujú v prípravi aj e, v súvislosti e, s parlamentom. Dnes budeme diskutovať na tieto tému a budeme potom môcť odpovedať aj na mnohé ďalšie otázky v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. Existuje veľmi dobrá spolupráca s pánom prezidentom, pánom predsedom Buzekom ide o to, ako rada a parlament potom, e, čo budú nové pravidlá, budú spolupracovať. Ide ďalej aj o otázky, e, ktoré e, sa týkajú Afganistánu. Pevne verím, že v tejto diskusii budeme môcť potom pokračovať, aby sme mohli zaujať spoločný postoj, pokiaľ ide o Afganistan a vojenskú prítomnosť v tejto krajine. Ide nám predovšetkým o podporu demokratickej spoločnosti. Disku- diskusia pokračuje pokiaľ e, ide e, o e, voľby v 7. novembri v Afganistáne. Ešte nevieme, koho tam vyšleme, ale urobíme, čo bude v našich silách. To sú dlhodobé ciele Európy Potrebujeme spoločnú migračnú politiku. Do konca roka určite všetky tieto problémy nezvládneme, ale máte pravdu v tom, že je dôležité, aby sme na týchto otázkach pracovali. E, pracujeme aj na štokholskom programe. Ide o komplexné otázky, ide tu o spoluprácu s tretimi krajinami, ide o otázky obchodu, o e, pomoc a podporu, ako aj o možnosť e, vytvorenia o umožnenie e, e, vytvorenia e, legálneho rámca pre prisťahovalcov do Európy. V decembri budeme teda o tom rozhodovať. Potom ide o ankarský protokol. Tureckým priateľom hovoríme, že tento protokol treba ratifikovať a previesť do praxe. Ďalšia diskusia sa uskutoční až E, na jeseň, respektíve po e, záveroch v decembri. Ešte sa vrátim k tejto otázke. Ďalej tu bola otázka na počet komisárov. Každá e, krajina mala mať jedného komisára. Podľa novej zmluvy to bude možné zmeniť v roku 2014. Ako náhle však budeme mať zmluvu k dispozícii, môžeme uskutočniť právne úpravy a prispôsobenia, aby sme mohli zabezpečiť to, aby každá krajina mala svojho komisára príslušným právnym grémiám postupíme túto diskusiu, uvidíme, či bude potrebné zmeniť zmluvu, alebo či postačí, aby sa Európska rada e, na tom dohodla a jednomyselne to odsúhlasila. Ako náhle bude teda zmluva k dispozícii a vstúpi do platnosti, urobíme všetky opatrenia. Niektoré krajiny sa na to už pripravili, aby E, mohli e, poslancov čo možno najrýchlejšie vyslať. U niektorých e, iných krajín je volebný systém trošku komplikovaný, takže to môže chvíľu trvať, ale pevne verím, že budeme môcť čo najskôr začať aj s prípravnými prácami. Som rada, že Európsky parlament sa vyjadril v tom zmysle, že títo poslanci budú môcť prítomní ako pozorovatelia spolu s najbližším predsedníctvom, španielským predsedníctvom urobíme všetko preto, aby to prebehlo čo e, najplynulejšie. Ďakujem za rozpravu, ako aj za podporu, e, ktorú e, táto inštitúcia poskytla predsedníctvu. Urobíme všetko preto, aby Európska rada mohla urobiť dobré rozhodnutie, pokiaľ ide o financovanie E, mal by to byť samozrejme náš e, príspevok aj pokiaľ ide o e, rozvojové krajiny. Takto môžeme vyslať dobrý signál pre medzinárodné rokovania. Je to veľmi dôležitá otázka, snad najdôležitejšia otázka, aby sme podnikli konkrétne kroky e, v boji proti zmenám klímy. Dovolte mi, aby som sa poďakovala za angažma Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pani ministerke Malstrom. A teraz dávame slovo zástupcovi komisie, pani komisárke, je to podpredsednička komisie, pani Velström, nech sa páči, vážená Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, v prvom rade chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za túto naozaj veľmi živú a zaujímavú diskusiu a treba povedať, že je čoraz zrejmejšie, že ten celkový duch akutnosti a nutnosti implementácie Lisabonskej zmluvy je tak povediac úplne hmatateľný tak v tejto snemovni, ako aj počas tejto debaty. A určite chápete, že aj komisia aj parlament veľmi, napä, veľmi napäto očakávajú vstup tejto zmluvy do platnosti. Všetci veľmi dobre vieme, že politický proces schvalovania bol už uzavretý vo všetkých členských štátoch. A samozrejme, v prípade každého členského štátu je to na nich, aby uzavreli ratifikačný proces v rámci vlastnej režie. No a práve v rámci ratifikovania zmluvy musia rešpektovať svoje vnútorné postupy a vnútorné legislatívne opatrenia. Ale samozrejme, žiaden členský štát by nemal jednať v akomsi akúmsi váku meškania a iné rozhodnutia budú mať dopad na všetkých. A samozrejme pevne veríme, že Česká republika už čoskoro bude v pozícii, kde bude môcť ratifikovať túto zmluvu a chcem pripomenúť všetkým v tejto snemovni, akú naozaj lojálnu spoluprácu sme mali možnosť vidieť v minulosti a práve táto lojálna spolupráca a lojálnosť je jedným zo základných princípov Európskej únie a práve preto to je vrchol, má to vrcholnú dôležitosť, aby si členské štáty navzájom mohli dôverovať v záväzkoch, ktoré prijali. Takisto sa chcem vyjadriť aj k skutočnosti, že veľmi veľa poslancov parlamentu eh, sa snažilo rozdeľovať alebo rozlišovať medzi realitou v oblasti nezamestnanosti a ekonomickej krízy, no a takisto aj samotným textom Lisabonskej zmluvy. Ale samotná myšlienka, respektíve celková myšlienka Lisabonskej zmluvy je tu práve preto, aby sme sa dokázali vysporiadať s kontextom, a síce, že budeme lepšie pripravení vďaka tejto zmluve, tak aby sme dokázali príjmať efektívne rozhodnutia v oblasti azylovej politiky, energetickej politiky, bezpečnosti a tak ďalej. To je celá tá myšlienka. Musíme to navzájom prepojiť, namiesto toho, aby sme ich od seba odpájali. Ale samozrejme, pevne veríme, že sa dostaneme do, na koniec tejto vnútornej debaty o inštitucionálnych témach a že budeme už veľmi skoro môcť použiť tieto nové a efektívne nástroje. Komisia samozrejme pracuje veľmi aktívne na tom, aby sme sa pripravili na implementáciu v situácii, keď zmluva vstúpi do platnosti. No a dnes popoludní veľmi dobre viem, že máte špecifickú debatu zameranú aj na našu zahraničnú službu. A práve preto to asi nie je ten najvhodnejší moment, aby sme práve teraz otvárali širokú diskusiu o tejto téme. Ale dovolte mi povedať len toľko, že naozaj spoločne čelíme skutočnej výzve. Skutočnej výzve, ktorou je práve vlastne zosúladenie a zoskupenie jednotlivých partnerov v oblasti medzinárodných a zahraničných vzťahov a naša celková snaha musí byť zameraná na to, aby sme dosiahli akúsi diplomatickú synergiu a zároveň, aby sme e, dosiahli istý stupeň kreatívneho rozmýšľania v tomto smere. To je tiež nevyhnutné. No a zároveň musíme rešpektovať tú medziinstitucionálnu rovnováhu. Práve preto je veľmi dôležité, aby aj táto medzinárodná služba alebo zahraničná služba bola plne zodpovedná tejto snemovne Európskemu parlamentu. Som silne presvedčená o tom, že vytvorenie zahraničnej služby Európskeho spoločenstva môže byť úspechom, ak Rada, Parlament a Komisia budú veľmi úzko spolupracovať. A samozrejme musíme rešpektovať aj skutočnosť, že to je práve e, pre podpredsedu komisie a vysokého zástupcu alebo vysokého splnomocnenca, aby veľmi úzko spolupracovali s komisiou. K ďalšej veľmi dôležitej téme mi dovolte spomenúť toľko, že iniciatíva európskych občanov v tomto smere chce Európska únia a komisia v polovici novembra oznámiť alebo teda predstaviť svoju zelenú knihu. A chceme to naozaj veľmi aktívne konzultovať s jednotlivými partnermi, s občianskou spoločnosťou a, spoloč- a ostatnými organizáciami a to ešte e, tesne po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. Dopady e, ekonomickej a finančnej krízy naozaj budú veľmi vysoko na zozname našich priorít a na programe rokovania tak Rady ministrov, ako aj komisie. A túto tému samozrejme veľmi často počúvame a téma sa objavila viackrát vo viacerých vystúpeniach. Viacerí z vás hovorili o tom, že tu nie je priestor pre akúsi, akési váhanie. A je naozaj pravda, že politické odpovede na krízu začínajú konečne prinášať akési ovocie. Finančné trhy sa začínajú konečne konsolidovať a zdá sa, že sa zlepšuje aj dôvera investorov. Ale ešte stále sme veľmi ďaleko od plnej obnovy e, hospodárstva a ekonomiky. A naozaj dopady predovšetkým v oblasti zamestnanosti, budú veľmi dlho badateľné. A práve preto je nevyhnutné, aby politické úsilie podporovalo predovšetkým aktívne opatrenia trhu práce komisia má svoju pozíciu a to samozrejme hovorím aj vo vzťahu k niektorým otázkam, ktoré boli otvorené počas diskusie. Komisia trvá na svojom návrhu rozpočtu a pevne veríme, že parlament potvrdí svojim hlasovaním naše ambície v tomto smere. No a podobne ako povedal pán predseda Barozo, keď odpovedal na otázku, že čo sme doposiaľ spravili, že to nie je dosť, tak naozaj tá situácia v oblasti nezamestnanosti je taká, že všetci musíme urobiť čosi viac. Nie len na európskej, ale aj na národnej úrovni. Nezamestnanosť je v súčasnosti našou prvou témou a prvou obavou a pevne verím, že sa budeme môcť spolahnúť na podporu Európskeho parlamentu v našom ďalšom boji proti tejto téme a zároveň je nevyhnutné, aby sme dokázali vyvinúť radu, vyvinúť nátlak na radu, rovnako ako aj na jednotlivé národné úrovne, aby sme zlepšili prístup štruktúrálnym fondom, pretože to dokáže tiež pomôcť. Ďalšia téma, ktorá bola spomenutá a otvorená, bola otázka administratívneho bremena. No a dnes štvrtok, tento, tý, tento týždeň štvrtok, komisia schváli veľmi širokosiahle oznámenie, ktoré bude hovoriť o znížení administratívnej záťaže a práve toto oznámenie bude viac menej zakladať to, čo už bolo dosiahnuté až do posiaľ a stále bude a zároveň bude vytičovať ďalšie ciele a budeme sa snažiť budovať na tom, čo už dosiahla tzv. Štojberová skupina No a podľa tejto konkrétnej správy sa zdá, že ten celkový obrázok, tá, tá celková situácia je pomerne pozitívna. Administratívna záťaž, respektíve spôsob, akým sa chceme vysporiadať so znížením administratívnej záťaže, už je predložený, už máme konkrétnu víziu a väčšina týchto návrhov ešte stále čaká, ešte stále čaká na schválenie v Rade Takže opäť som povedal len toľko, že veríme, že nám Európsky parlament pomôže vyvinúť tlak na jednotlivé členské štáty, tak aby sme dokázali v tejto téme napredovať. Dovolte mi povedať ešte niečo k otázke dohľadu nad finančnými trhmi. Dohľad nad finančnými trhmi sa pravidelne objavoval na programe komisie počas posledných mesiacov úplne nový systém dohľadu bude vytvorený na európskej úrovni a naozaj veľmi radi vidíme, že sme už dosiahli isté napredovanie. E, je tu široká dohoda na úrovni rady, e, najmä vo vzťahu k návrhu komisie, ohľadom systematických rizik, systematických rizik a najmä pri makrofinančnom dohľade. A pevne veríme, že parlament nám poskytne podporu pri tomto návrhu. Samozrejme, treba toho ešte oveľa viac, najmä keď hovoríme o orgánoch dohľadu pre mikrofinančný dohľad. A samozrejme, v tomto smere sa spoliehame na podporu celej rady a celého parlamentu, tak aby sme dokázali čo najskôr prijať ambiciozne a efektívne riešenie v tomto smere. Na záver, dovolte mi povedať niečo o tom, čo sa zdá e, byť hlavnou prioritou švédskeho predsedníctva. A to je práve otázka klimatických zmien, pretože samozrejme máme len niekoľko týždňov pred Kodanskou konferenciou. Myslím si, že viacerí z vás sa dotkli toho, čo bude hlavnou témou kodaňského samitu a konferencie a to v podstate aj ozrejmí um, úspech alebo neúspech celej konferencie. A to je akási klimatická spravodlivosť. To je práve otázka vzťahu medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami a zároveň akousi, akýmsi odhodlaním predložiť dôveryhodný zámer, ako financovať prispôsobenie sa a adaptáciu k klimatickým zmenám. A samozrejme v tomto smere preukazujeme svoju ochotu byť tými lídrami v tomto smere. Myslím si, že nie sme jediní. Predložili sme návrh komisie pre financovanie takéto schémy. Bol kritizovaný eh, viacerými ako nedostatočný. Samozrejme, že tento návrh nestačí, ale je to len prvý krok a pevne verím, že to zabezpečí, aby sa k nám pridali aj ostatní, aby ostatní preukázali vyššie úsilie, aby predložili niečo na stôl, o čom budeme môcť rokovať práve počas kodaňského samitu. No a samozrejme budeme aj naďalej plne aktívni a nebudeme znižovať našu, naše ambície, ale namiesto toho by sme chceli podporiť a vyzvať všetkých ostatných partnerov, všetky ostatné zmluvné strany, aby sa plne zapojili, aby si sadli k rokovaciemu stolu a to vrátane Spojených štátov po prvýkrát, aby Spojené štáty dokázali odpovedať na všetky obavy občanov. A samozrejme môžem vás len uistiť, že nemáme absolútne žiaden úmysel znižovať úroveň našich ambícií, ale namiesto toho chceme zabezpečiť, aby sme pracovali proaktívne a to práve e, s tým cieľom, aby sme dosiahli efektívnu dohodu v Kodani. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička komisie. A týmto môžeme ukončiť diskusiu, no a zároveň začne hlasovanie, a to presne na poludnie, takže prosím, zostaňte v snemovni, zostaňte v zasedacej sále, pretože Pán podpredseda Vilas Quadras eh, tu bude za niekoľko minút a začneme rovno s hlasovaním.